So, ladies and gentlemen. Kolegovia, ďakujem vám za účasť na tomto našom technickom stretnutí dnes ráno. Máme, ešte predtým, než začneme hlasovať, o 9.50 minúte na programe otázky rozpočtu Najskôr prebehne výmena názorov so spravodajcom, kolegom Múrešanom z výboru pre rozpočet a potom e, spravodajca za skupinu ECR Daniel Dalton. Ak sa nemýlim, Dana dnes nahradza Annelin. Teší nás totiž veľmi, že Dan Dalton je na ocovskej dovolenke Najskôr však dáme slovo teda eh, kolegovi Murusanovi, ktorý je spravodajcom o výbore pre rozpočet k rozpočtovému kraniu na rok 2018. Ďakujeme. Ďakujem, pani predsedníčka. Dobré ráno, kolegovia. Najskôr sa chcem poďakovať eh, za to, že ste ma prijali dnes ráno na diskusiu o prioritách parlamentu pre rozpočet únie na rok 2018. Ako viete, všetci sme schválili veľkou väčšinou na marcovej plenárnej schôdzi moju správu o usmerneniach pre rozpočet na budúci rok. Je to správa, v ktorej popisujeme hlavné politické priority z nášho pohľadu pre rozpočet únie na budúci rok. Teraz čakáme na návrh rozpočtu, ktorý komisia predloží koncom mája a potom začnú rokovania medzi radou a parlamentom. Chcel by som teda vám krátkosti priblížiť svoje priority dnes ráno v rámci rozpočtu na budúci rok. Najradšej by som si však predovšetkým chcel vypočuť kolegov, spravodajcov, tieňových spravodajcov za jednotlivé politické skupiny. K stanovisku za váš výbor, aby som sa dozvedel, aké konkrétne priority vníma váš výbor. Chcel by som, ak dovolíte, aby naše dnešné stretnutie bolo začiatkom celoročnej spolupráce Chcem zdôrazniť, že u mňa sú dvere vždy odporené v priebehu celého rozpočtového konania, najmä pani predsednička, po tom, čo komisia predloží návrh rozpočtu pravdepodobne koncom mája. Je dôležité poznať stanoviska aj vášho výboru ku konkrétnym aspektom návrhu rozpočtu, ktorý komisia predloží. Myslím si, že rozpočet na budúci rok by mal eh, byť postavený na dvoch hlavných prioritách. Po prvé rast a pracovné miesta a po druhé bezpečnosť občanov Hovorím to preto, že si myslím, že toto presne očakávajú od nás občania pracovné miesta a bezpečnosť. Ako teda vnímam, že by sme to mohli dosiahnuť? Čo sa týka rasy a pracovných miest, myslím si, že pracovné miesta vytvára súkromný sektor, nie verejný sektor a našou úlohou je posilniť ekonomiku, aby sme ich podporili, aby bola ekonomika konkurenceschopnejšia, aby bolo možné využiť tie obmedzené zdroje, ktoré sú k dispozícii v rozpočte, aby sme zaistili vyššiu dôveryhodnosť eh, hospodárstva v očiach súkromných investorov. Preto chcem, aby sme posilnili tie programy, ktoré podporujú infraštruktúru, výskum a inovácie, ďalej malé a stredné podniky a podnikateľov, aby stali po boku mladým ľuďom v snahe bojovať proti nezamestnanosti mladých. Teda bol by som rád, keby v rozpočte na budúci rok boli obsiahnuté aspekty programu Spájame Európu pre infraštruktúru Horizon 2020 pre výskum inovácie. Včera som absolvoval veľmi dobré stretnutie s zástupcom komisie, s komisárom Mojdasom, ktorý má na starosti výskum a inovácie program COSME, ktorý viem, že je veľmi dôležitý pre váš výbor, pretože podporuje malé stredné podniky a tie sú hlavnými vytvárateľmi pracovných miest na trhu. Ehm, tento program podporuje malé stredné podniky, program Erasmus, je ďalším aspektom. Vieme, že viac ako 60 zamestnávateľov si veľmi e, cení medzinárodné skúsenosti s mladými ľuďmi. Teda Erasmus nie len výmenný program pre mladých ľudí, aby sa mohli naučiť niečomu novému na zahraničnej univerzite, ale tiež zvyšuje možnosť zamestnať sa, nájsť si lepšiu prácu po ukončení vysokej školy. E, iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých toto vnímame ako dobrý program. Nezamestnanosť mladých je príliš vysoká v Európe, mali by sme robiť všetko preto, aby sme ju znížili, ale mali by sme tiež byť pripravení ďalej zlepšovať tento nástroj aj vzhľadom na nedávnu správu dvora auditorov, ktoré vyplýva, že budú potrebné isté úpravy z hľadiska dopadu tohto programu. Toľko teda k prvej priorite, rast sa pracovné miesta, ďalej druhá priorita, bezpečnosť občanov čo chcem dosiahnuť v tejto oblasti. Ako viete, prostriedky, ktoré sú k dispozícii v okruhu 3 a 4, teda bezpečnosť občanov, zahraničná politika, tu sú prostriedky veľmi obmedzené. Už sme toho urobili veľa e, s využitím týchto prostriedkov na boj proti migračnej kríze v posledných rokoch. Ako teda využiť tieto obmedzené zdroje, ktoré máme k dispozícii čo najefektívnejšie? Myslím si, že poprvé musíme podporovať agentúry únie, ktoré majú zodpovednosti v oblasti spravodlivosti a vnútra, teda Europol, Eurojust, Frontex, EASO, Musíme zvýšiť eh, ich eh, počty ľudských zdrojov, tiež najvyšší rozpočet v prípade, eh, že na to budú možnosti, aby sme zaistili lepšiu výmenu informácií medzi agentúrami z hľadiska podlačenia rizík v prípade podozrení z terorizmu, pašovania zbraní, drog, ľudských bytostí a tak ďalej. Teda tieto agentúry únie by sme mali využiť efektívnejšie aj s obmedzenými finančnými zdrojmi. Ďalej, po druhé, Prípravné e, kroky v oblasti obrany to pripravuje už komisia k tomuto návrh. V rámci Európskej únie sme totiž partnerské štáty. Musíme sa snažiť vynaložiť prostriedky raz na európskej úrovni a potom sa podeliť o výsledky, aby sme nerobili 28 krát to isté vo všetkých členských štátoch osobitne. Myslím si teda preto, že prípravné kroky, ktoré vypracoval um, predseda komisie Juncker, tiež komisár King, že by sme ich mali podporiť aj ďalej naše bezprostredné susedstvo, aj južné susedstvo, teda aj južná dimenzia susedstva, ale aj východná dimenzia, vzhľadom na výzvy, ktoré súvisia s migráciou, z južných krajín susedstva a tiež z aktívnejšej Ruskej federácie vo východnom susedstve. Vo výbore pre rozpočet sme spolu navštívili eh, Jordánsko a Libanon minulý rok. Dozvedeli sme sa, že sa dá o mnoho lepšie využiť každé euro Európskej únie v krajinách, e, v tranzitných krajinách, e, ktoré sa starajú utečencov, teda v Jordánsku a v Libanone. E, to sú náklady zhruba tisíc dolárov na rok, pričom v Európskej únii je to viac ako 6 tisíc eur, teda 7 násobok v našich členských štátoch teda dokážeme toho dosiahnuť o mnoho viac tým, že budeme podporovať utečencov v týchto krajinách. Je to aj z politického hľadiska jednoduchšie presadiť a v konečnom dôsledku je to aj bezpečnejšie pre Úniu. Toľko teda moje hlavné priority. Tiež by som vás rád informoval, kolegovia. Ako viete, 7-ročný viacročný finančný rámec bol otvorený v roku 2013, keď mnoho z hlavných výziev, ktorým sme čelili v posledných dvoch rokoch, teda otázky bezpečnosti, terorizmu, migrácie, vtedy ešte neexistovali, nedokázali sme ich ani predvídať. A preto sme sa vtedy zhodli na tom, že osúhlasíme takýto viacročný finančný rámec, ale budeme ho revidovať v polovici trvania. A teraz v rámci tejto revízie viacročného finančného rámca sme absolvovali rokovania s radou a s komisiou, dopracovali sme sa k aktuálnemu kompromisu. My sme si naše úlohy splnili, prijali sme to rýchlo. Rada pre všeobecné záležitosti e, to mala odsúhlasiť minulý týždeň a po blokovaní e, britskej vlády sa to odložilo až e, na obdobie po britských voľbách. Musím povedať, pani predsednička, že zatiaľ to nespôsobuje nejaké problémy. Ak sa to totiž rozhlasí ešte priebehu tohto roka bude to stačiť, ale ak sa to nepodarí osúhlasiť vôbec, tak to spôsobí dosť veľké problémy pre rozpočet únie v najbližších troch rokoch 2018, 19 až 20 pretože potrebujeme flexibilitu, ktorú sme odsúhlasili v tejto revízii viacročného finančného rámca, aby sme dokázali prideliť prostriedky iným spôsobom, ako sa to predvidelo v roku 2013. Uvediem príklad. Program COSME, ktorý je taký dôležitý pre vnútorný trh, pre malé stredné podniky, v revízii VFR 100 miliónov eur, navyše sa vyčlenuje pre Horizon 2020, teda výskum a inovácie 200 miliónov navyše sa vyčlenuje na tieto účely, pretože je to úspešný program, pretože mnoho výskumníkov v Európe žiada o podporu a teda dopyt je veľký. Dúfam, že rada dokáže odsúhlasiť revíziu VFR, tak aby sme zaistili túto flexibilitu, ktorú tak naliehavo potrebujeme pre rozpočet na budúci rok. Ešte na záver, čo sa týka vnútorného trhu, isté, že program celá 2020 ďalej program na podporu spotrebiteľov. Viem, že to priamo súvisí s vašim výborom. Sú to programy, ktoré majú vysokú um, mieru implementácie. E, chceme teda, aby boli dostatočne finančne podložené. Toľko teda z mojej strany. Teším sa na to, že si vypočujem vaše stanoviská, vaše otázky aj zo strany spravodajcu, ale aj tieňových spravodajcov z politických skupín. A tiež som k dispozícii e, pre ďalšie diskusie. Dúfam, že budeme v kontakte aj do konca roka. Ďakujem pekne. To bolo naozaj veľmi pôsobivé vystúpenie. Pán spravodajca, ako som už povedala, kolega Dan Dalton je na rodičovskej dovolenke. On je našim spravodajcom, ale nahrádza ho Anneli van Bosut. Nech sa páči, dávam jej slovo. Ďakujem, Vicky. Keďže Dan tu nie je prítomný, ako si už povedala, požiadal ma, aby som prečítala v jeho mene stanovisko. Chcel by sa neskôr ospravedlniť za to, že tu nemôže byť osobne prítomný, ale všetci sa zrejme zhodneme na tom, že má dosť pádne dôvody na to, aby nebol osobne prítomný. E, chcel by zdôrazniť, že jeho kolegovia si veľmi podrobne zaznamenajú všetky vyjadrenia, ktoré v dnešnej diskusii zaznejú. Prečítam teda presne to, čo chce Dan povedať. E, v tomto výbore sa všetci zhodneme na tom, že e, Vnútorný trh je dôležitým aspektom rozpočtu, je to jedným z hlavných cieľov na zaistenie rastu. Prostriedky v tejto oblasti môžu priniesť konkrétne výsledky a návratnosť našim daňovníkom. Keďže v stanovisku je obmedzený počet znakov, nemohol som spomenúť všetko, čo sa týka e, priorít pre vnútorný trh. Spomeniem preto len niektoré zásadné body v tomto stanovisku. Poprvé, Vieme, že do veľkej miery eh, náš rast a zamestnanosť bude v budúcnosti závisieť od priebehu digitálnej revolúcie. Mala by to byť priorita aj v rozpočte. Tu vo výbore IMKO spotrebiteľ je stredobodom našej pozornosti a všetky záujmy a aspekty, ktoré s tým súvisia, by mali byť horizontálnou prioritou aj v rozpočte. Nástroje ako napríklad Solvit, eh, Európske e, siete na ochranu spotrebiteľa sú dôležitým e, aspektom tohto procesu. Európsky colný kódex je ďalším e, nástrojom jednotného trhu. Je potrebné dostatočne ho finančne podporiť, aby sme dokázali zaistiť interoperabilný informačný systém UCC a tiež zjednodušenie a lepšie plnenie colných postupov budú tiež dôležité z hľadiska potlačenia a boja proti podvodom. Tiež je dôležité podporovať konkurencieschopnosť celého trhu a v tomto smere európske štandardizačné organizácie potrebujú náležitú podporu. Malé a stredné podniky, ako ste už aj vy spomenuli, pán spravodajca, sú chrbtovou kosťou eh, našej ekonomiky a preto podpora COSME a tiež Enterprise Europe Network by mali byť prioritou. Myslím si tiež, že by sme mali uznať eh, význam a dokázania rozpočtovej zodpovednosti. Musíme si uvedomiť, že prostriedky sú obmedzené Musíme si teda stanoviť priority v rámci podpory jednotného trhu, mali by sme sa však snažiť o úspory e, v iných častiach rozpočtu. Teší sa na e, prijatie pozmeňovacích návrhov od kolegov a tiež sa teší na spoluprácu so spravodajcom a s ostatnými tieňovými spravodajcami. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz tieňoví spravodajcovia a najskôr Antonio López Isturiz. Thank you, Um, all, my... Ďakujem pekne. Chcel by som sa poďakovať najskôr kolegovi Murešanovi za to, že prišiel na našu schôdzu výboru, aby nám vysvetlil, aby si nás prišiel vypočuť tiež. Žiaľ. Teda v tomto prípade, um, keďže hlavný spravodajca je z mojej politike, politickej rodiny, nemám k tomu príliš veľa, uh, čo povedať, pretože do veľkej miery sa zhodneme na prioritách. Chcel by som sa však vyjadriť k dvom e, zásadným cieľom. Čo sa týka sociálnej Európy, naša skupina ju tiež presadzuje. Najdôležitejším aspektom však je vytváranie pracovných miest, podpora zamestnanosti. V tomto sa zhodujeme aj z ECR. Chceme aby malé a stredné podniky boli prioritné v tomto rozpočte. Zamestnanosť je v tomto smere kľúčová. Vieme, že 90 priemyselnej siete v členských štátoch eh, pozostáva z malých a stredných podnikov v Európe. Teda na to sa chceme zamerať. Ďakujem Zekfridovi, že to spomenul. A ďalej, chcel som ešte spomenúť, eh, ale už to tu zaznelo, Kozme a Európska sieť Myslím si preto, že viac menej sa zhodneme, čo sa týka otázky bezpečnosti a tiež investícií do vesmíru. Možno by sme uh, mohli zohľadniť aj investície do programu Galileo Copernicus. Nie je to dôležité len pre našich občanov, ale aj pre bezpečnosť na zlepšenie výskumu v tejto oblasti a tiež na zaistenie investícií do tohto sektora. A ďalej kontrola hraníc, colná únia. Súhlasím, že toto je našou ďalšou prioritou. Tešíme sa na ďalší vývoj tohto rozpočtu, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, ale možno ešte nájdeme nejaký bod, v ktorom sa postavíme kriticky spravodajcovi. Nikto za socialistov nechce vystúpiť. Socialisti teda súhlasia so všetkým, čo tu zaznelo, vynikajúco. Bude to jednoduchý proces, takže teraz eh, dáme slovo Dite Charanzovej za liberálov. Ďakujem pani predsednička a ja súhlasím so všetkým, čo sa tu spomenulo v otázkach všeobecného rozpočtu. Nemáme žiadne zásadné problémy eh, s týmto návrhom. Dúfame, že naše pilotné projekty budú odsúhlasené najmä čo sa týka dostupnosti siete, to už bolo schválené aj minulý rok, a ďalej doplnková štúdia o duálnych eh, produktoch a kvalite. A predpokladám, že aj kolegyňa Sehnalová v tomto so mnou súhlasí. Eh, čo sa týka stanoviska, podporujem návrh stanoviska. Myslím si, že vystihuje to, eh, na čo sme sa dohodli už minulý rok. Predpokladám však, že ten posledný odstavec je možno trošku ťažko stráviteľný pre niektorých. Predložím niekoľko pozmeňovacích návrhov. A ešte jedna pripomienka. Ako vieme, rozpočet po roku 2019 sa bude musieť upraviť vzhľadom na odchod Veľkej Británie, teda predpokladám, že sa to odzrkadli už aj v rozpočte na rok 2018 a tiež v rozpočte na ten ďalší rok 2019. Chce sa ešte niekto ďalší vyjadriť, prosím, k tomuto? Kolega Šváb. Ďakujem, pani predsednička. E, náš príspevok k rozpočtu, um, drahý kolega Murušany, je ako vždy veľmi um, transparentný. My máme výhodu v našom výbore, že zohľadňujeme um, všetky aspekty vnútorného trhu. Chceme, aby rozpočet zahrňa všetky aspekty, ktoré súvisia s podporou vnútorného trhu, tak aby všetky stimuly, ktoré sa týkajú podpory zamestnanosti a rastu, um, a toto sa v rozpočte odzrkadľuje, preto to podporujeme. A je to napokon spomenuté dosť jasne aj v stanovisku uh, kolegu Dana Daltona. Ide uh, v prvom odstavci sa hovorí o podpore vnútorného trhu, v hospodárskom raste v Európskej uh, únii. Jednotlivé rozpočtové stanoviská sa v našom stanovisku nespomínajú. Pre nás sú všetky projekty, ktoré tu boli spomenuté, dôležité. Chcem sa poďakovať najmä za to, že návrh, ktorý sa týka kvality potravín, sa upresnil tak, aby sa odstránili v Európskej únii také potraviny, ktoré nie sú ten istý názov a pritom majú iný zoznam prísad. Za to sa chcem poďakovať za tento prínosný návrh kolegom. Ďakujem. Kolegyne Styler, ďakujem a ja sa chcem poďakovať spravodajcovi z výboru pre rozpočet za to, že prišiel na stretnutie s nami. Veľmi si to ceníme. Ceníme si, že sa zohľadňuje aj postoj nášho výboru. Chcela by som sa opýtať na Horizon 2020 na navýšenie rozpočtu, ktoré s tým súvisí. Tento program Horizon 2020, ako spravodajca povedal, je veľkým úspechom. Spolupráca funguje veľmi dobre v Európskej únii, prináša už konkrétne ovocie. Myslím si, že preto navýšenie financovania je veľmi užitočné v tomto smere. Chceme, aby tento program pokračoval, najmä vzhľadom na nové výzvy, ktorým čelíme preto. Sa chcem opýtať na otázku geografie versus excelentnosti v rámci revízie. Myslím si, že väčšina v našom výbore podporuje otázku excelentnosti. Mm pretože tu e, vidíme pridanú hodnotu a výhodu. Chcela by som sa preto opýtať, e, ako toto konkrétne vníma výbor pre rozpočet. Ďakujem. Ešte niekto, prosím, sa chce vyjadriť? Alebo dáme priestor spravodajcovi, aby mohol odpovedať. Nech sa páči, si kryt. Ďakujem. Pani e, predsednička, najskôr by som chcel podporiť to, čo už kolegovia povedali aj kolegyňa Bosud v mene spravodajca, tiež všetky, všetci ostatní tieňoví spravodajcovia, Lopez Estoriz, digitálna revolúcia, konkurenceschopnosť, fiskálna zodpovednosť, ďalej malé stredné podniky a posilnenie programov Galileo a Kopernikus. Toto všetko plne podporujem a súhlasím s tým. K sociálnej Európe je to ešte jedna dôležitá vec a to by som aj chcel povedať, že aby sme dokázali zabezpečiť stabilné, dobre zaplatené miesta obyvateľov Európy, potrebujeme silnú ekonomiku. MSP robia dobre, veriť v budúcnosť, investovať. Preto tento sociálny komponent, mať pracovné miesta, ktoré sú sociálne prijateľné, udržateľné, to je pre mňa vec, ktorá je dôležitá a je to aj v tých zásadách, ktoré sme prijali v marci v pléne pokiaľ ide o hranice, aj toto sa spomínalo, hranice a bezpečnostná únia. Mali by sme posilniť tie agentúry únie, ktoré sú zodpovedné za spravodlivosť a vnútro. A to je presne ten hlavný cieľ, zlepšiť našu ochranu hraníc. Eurojust, Europol, SAO, Frontex, tí všetci by mali toto dosiahnuť Myslím si, že pani Farbosuit hovorila o fiškálnej zodpovednosti. Áno, pretože ako som povedal, my sme schválili viacročný finančný rámec a predpokladali sme určité priority. Medzi tým prišli ale nové priority v oblasti bezpečnosti, terorizmu, riešenia utečeneckej krízy. A aby sme to mohli financovať, tak je jasné, že musíme urobiť viac s každým eurom, ktoré vydávame. To znamená rozpočtovanie na základe výstupov, výkonov výdavky musia byť zmysluplné. To je niečo, čo je veľmi dôležité. Takže fiškálna zodpovednosť je presne toto. Myslím si, že kolegyňa Charancová spomenula Brexit. A tu musím povedať ďalšiu vec. Brexit sa nestane ani v roku 2018. V roku 2018 bude UK ešte stále členom EÚ s plnými právami a povinnosťami, takže budú prispievať do rozpočtu EÚ a budú mať ten istý osoch ako teraz takže nebude žiaden priamy dopad Brexitu na rozpočet roku 2018, ale máš pravdu, v roku 2019 už bude dopad, ale už v roku 2019 vidíme nepriamy dopad, pretože, ako som povedal, Spojené kráľovstvo zatiaľ zablokovalo e, prijatie revízie e, viacročného finančného e, rámca v Rade a keďže bude mať plné právo zatiaľ v roku 2018 ako člen. E, toto odloženie revízie e, VFR predstavuje problém, ale ak to príjmeme v júli po voľbách, tak to ešte stačí. Ale ak by sme to mali neskôr robiť, tak bude ťažké zvýšiť prídely pre Kozme, Horizont 2020 a podobne. To je tá flexibilita, ktorú sme schválili v revízii VFR a to je to, čo tak veľmi potrebujeme. Pani Stiller sa ma pýtala na Horizont 2020. Realita je takáto. Vytvorili sme EFSI, to bol ten Junckerov investičný plán, myslím si, že to bolo správne, ale keď EFSI vznikol, tak sa vybrali určité finančné prostriedky z Horizontu 2020 a nástroja z prepojenie Európy. A to, čo vidíme teraz je, že miera schvalovania výskumných projektov v rámci 2020 v prvých dvoch rokoch tohto VFR je 13 nižšia ako tých 19 v predchádzajúcom VFR. Takže mnoho dobrých e, výskumníkov žiada, ale nedokážeme financovať všetky dobré výskumy, lebo musíme robiť viac rozpočtom únie. Takže preto posilnenie horizontu 2020, zvýšenie jeho rozpočtu je to, čo potrebujeme, ale ako ste aj správne povedali, excelentnosť, financovanie najlepších projektov. A tu musím úprimne povedať, obhajujem Horizont 2020, je to dobrý program a hlavným príjemcom sú UK a, Spoj- a Nemecko. Prečo? Lebo e, britské univerzity a výskumné zariadenia E, vedú veľmi dobre, ale moja rodná krajina Rumunsko malo len 60 miliónov. To je malá suma a keď ja obhajujem a aj no, ostatní kolegovia z nových členských štátov obhajujú e, Horizont 2020, tak občania v nových členských štátoch sa nás pýtajú, dobre, ale aký osoch z toho máme my? Takže odpoveď, áno, excelentnosť je presne to, čo musíme dosiahnuť, poskytnúť ale súčasne potrebujeme mať aj geografickú vyváženosť a dôveryhodnosť a možno, že by sme nedokázali potom financovať tie najlepšie projekty ako teraz a nemali by sme financovať len preto projekt, že je z Maďarska alebo Bulharska, ale mali by sme podporovať vedcov v tých krajinách, aby prichádzali s lepšími projektmi to znamená spolupráca medzi dobrou univerzitou v uk a univerzitou v člen, novom členskom štáte aby aj títo mali prístup k a mohli prísť s konkurencieschopnými projektami v rámci Horizontu 2020. To by sme mali robiť. Excelentnosť, ale podpora vedcov aj v nových členských štátoch. Nerozpočtová práca vo výbore ONKA, o ktorej hovoril Andreas Šrap, je samozrejme rozhodujúca pre štruktúru rozpočtu a pilotné projekty. Andreas Šváb, myslím si, že dneska bola lehota pre výbor IMKO, aby ich poslali do rozpočtového výboru, potom ich pošleme do komisie a budeme financovať tie najlepšie pilotné projekty, ktoré dostanú Ačko a podobne ako e, ocenenie komisiou. Ďakujem. Ďakujem Siegfried, veľa šťastia. Skôr ako budeme pokračovať, chcem sa poďakovať aj môjmu hostovi, Andrew Walker, ktorý je pred, zvolený predseda u, ba, e, e, Rady advokátov v Spojenom kráľovstve. Ďakujem, Andrew, za tvoju návštevu a diskusiu sme mali skôr, než som sem prišla. Hovorili sme o tom, ako dobre fungujú služby jednotného trhu v právnických profesiách, auditorských profesiách, účtovníckých profesiách aké je dôležité pre ľudí v každodennom živote, že ak majú rozsudok z jedného súdu v Európe, že môžu ísť s týmto rozsudkom na iný súd. Napríklad, ak máte cezhraničné rodinné spory, je to dôležité. Takže naša práca na jednotnom trhu má skutočný dopad na život ľudí a ďakujem, že pracujete na rozpočte, aby sme to udržali. Ďakujem, Andrew, budeme v kontakte. Prepad, že E, sa ti nemôžem venovať. Ďakujem, že si bol v našom výbore. Dobrý advokát jednotného trhu. A teraz diskusia o konkrétnych e, častiach správy Daltona. Máme návrh stanoviska k tým častiam, ktoré sa týkajú prvkov IMCO Eileen, chceš sa znovu vyjadriť tomu, čo povedal? Áno, Vicky. Myslím si, že som už povedala tie hlavné veci v predchádzajúcej diskusii a myslím si, že tie priority, ktoré chce počiarknúť, sú jasné ako aj tie špecifické veci, ktoré pridal. Ale ako vieme, stanoviska majú stanovený počet slov, takže je to všetko jasné a ja nemusím nič k tomu už dodať. Antonio, ty chceš niečo k tomu povedať? Nie. Chce sa vyjadriť skupina SAD v tejto správe? Nikto za zelených? Takže vlastne sme všetko schválili. A to znamená, že Máme lehotu na pozmeňujúce návrhy zajtra na, o 12, do 12. A Eileen, ako si povedala, Dan sám ešte pridá nejaké slova. Je to otvorené pre tých, ktorí to chcú spolu podpísať? Musím to s ním preveriť ešte. Prever, či niekto sa chce tiež k tomu pridať a pridať nejaké pozmeňujúce návrhy. Ďakujem. A teraz môžeme prejsť k hlasovaniu. Ale dáme ešte čas členom výboru na to, aby prišli na hlasovanie. Okay. You are going to record this. Why? The vote? Ok, si tu veux, tu peux rester pour le... Comme ça, moi, je vais suivre et euh, tu fais... So we're just, just waiting for our Secretary General, so... One moment.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 I think she is. Ladies and gentlemen, just... Dámy a páni, i just wanted to make two and... Skôr ako začneme hlasovať dve oznámenia. Prvé je zablahoželať Danovi Daltonovi a jeho žene Silke k narodeniu Alexie a Dan a Silka vieme, že toto je EPP, ECR, aliancia a veľmi nemecká aliancia, nech dlho prežije tieto rôzne spolupráce. To je, myslím, naše druhé dieťa jednotného trhu, odkedy predsedám výboru. Dúfam, že budeme mať viac ešte takýchto detí jednotného trhu v budúcnosti. Ďakujeme a veľa šťastia. Určite to boli pre vás veľmi ťažké mesiace, tieto posledné, a tešíme sa, že Alexis prišla zdravá, malá síce, ale zdravá. A za seba, niektorí ste asi počuli, že som e, zvolená do predchádzajúcich volieb ako radkyňa a to znamená, že už nebudem na rokovaniach e, tohto výboru budúci týždeň. Dúfam, že budem v Strasburgu, ale ako viete, naše voľby môžu byť veľmi rušné burlivé a možno, že poslednýkrát predsedám tomuto výboru. Je to naozaj veľkou cťou pre mňa, že som mohla byť predsedničkou tohto výboru a že som ňou pretože ešte musia prejsť e, samozrejme Británii voľby a prebieha tam veľa vecí. Deje sa tam toho veľa a ja si myslím, že je dôležité, aby sme mali skúsených ľudí, ľudí, ktorí poznajú v Európu vo Westminstri a preto som sa navrhla sama za kandidátku. A ak ma zvolia, tak potom prosím, keď budete najbližšie v Londýne, navštívte ma, poďte na príďte na čaj do Dolnej snemovne a to bude určite e, veľmi dobré spečatenie našho priateľstva. V minulosti sme toho spravili veľa. Ak sa vrátim o 40 dní, tak budeme pokračovať práce a ak sa nevrátim o 40 dní, ostaňte mi blízko, pretože všetko je o spolupráci a týmto sa dostávame k našemu hlasovaniu o spolupracujúcej ekonomike. Ďakujem veľmi pekne. Takže by sme prešli k hlasovaniu o spolupracujúcej ekonomike s Verdecej Dalton. Prvé hlasovanie pozmenujúci návrh 28. Je to vypustenie za, proti zamietnuté. Ďalšie hlasovanie je strana 25. Nie, 244 a 245 to sú identické vypustenie na strane 25 pozmenujúci 244 a 245 za, proti, zamietnuté, ďakujem. A teraz sa môžeme vrátiť ku kompromisu 26 za, proti, schválené kompromis 1 za, proti schválené, 20, 32 za, proti, zdrž, preveríme. Čiže návrh 32. Už každý odhlasoval? Je to na prvej strane, 32. Zamietnuté. A teraz MP3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Chcete to preveriť? Dobre, takže MP3. Áno, zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa, schválené. 41 za, proti, preveríme, prosím. Schválené. 43 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 31 tam sa... Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. 55 za, proti, zdržal sa, zamietnuté 4 za, proti, schválené 67 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, kompromis 5 za, proti, zdržal sa, schválené, 75 za, proti, zdržal sa, preveríme. Zamietnuté 76 za, proti, zdržal sa, zamietnuté kompromis 6 za, proti, zdržal sa, schválené 85 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 8 za, proti, zdržal sa, schválené. 101 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 1, 2, 3, pardon. Nie. Prepačte, Trán 3. Za, proti, zdržal sa, zamietnuté, kompromis 9 za, proti, zdržal sa, schválené, 10 za, proti, zdržal sa, schválené, 111 a 112 za, proti, zdržal sa. Preverme si to, prosím. Končíme hlasovanie, je to prijaté. 113. Vypadlo 114 za, proti, zdržal sa. Preveríme si aj toto. Končím hlasovanie. O, zamietnuté. 115 za, proti, zdržal sa, zamietnuté 116, 117 za, proti, schválené, preveríme. Jeden, jeden hlas za ECR je navyše. Ďakujem. Schválené. Kompromis 42 za, proti zdržal sa schválené. 1, 2, 3, pardon, ITRE 11 za, proti zdržal sa Zamietnuté. Môžeme to preveriť? Zamietnuté. 123 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, kompromis 11 za, proti, zdržal sa, schválené, 131, 131 za, proti, zdržal sa. Zamietnuté. Kompromis 44 za, proti, zdržal sa. Schválené. 133 za, proti, zdržal sa. Zamietnuté. 134. To je to isté. Kompromis 12 za, proti, zdržal sa. Schválené. Kompromis 25 za, proti, zdržal sa schválené. O, pardon, 144 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 145 za, proti, zdržal sa zamietnuté, kompromis 13, za, proti, zdržal sa schválené, kompromis 14, za, proti, zdržal sa schválené, Pozmeňujúci návrh 155 vypadol, 156. Je to zodpovedajúca časť 156 za, proti, zdržala sa zamietnuté. 157, 158 za, zdržal sa zamietnuté, kompromis 15 za, proti zdržal sa schválené, Kompromis 46 za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis 16 za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis 17 za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis 18 za, proti, zdržal sa schválené. 177 za, proti. Preveríme si to. prijaté. 178 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 180, to už vypadlo. 182 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 19 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 23 za, proti, zdržal sa, schválené. 100 90 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 191 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 192 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 193 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 194 za, proti, zdržal sa zamietnuté, kompromis 20 za, proti, zdržal sa schválené, 205 a 206 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 207 za, proti, zdržal sa schválené, 208 vypadlo, 209 za, proti, zdržal sa zamietnuté, kompromis 21 za, proti, zdržal sa schválené, 214 a 215 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 22 za, proti, zdržal sa, schválené. 224 za, proti, zdržal sa, schválené. Môžeme sa ešte preveriť 224. Ešte dvaja neodhlasovali. Dobre, končím hlasovanie. Schválené. 237 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 24 za, proti, zdržal sa, schválené. Už sme hlasovali o tom na začiatku, takže môžeme prejsť teraz úplne ďalej. Kompromis 27 za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis 28 za, proti, zdržal sa schválené. 272 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 275 za, proti, zdržal sa zamietnuté. MPL 26 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 276 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 29 kompromis 29 za, proti zdržal sa schválené, pozmenujúci 290 za, proti zdržal sa zamietnuté, kompromis 30 za, proti zdržal sa schválené, kompromis pozmenujúci návrh 292 Čas 2 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Kompromis 35 za, proti, zdržal sa schválené. 300 a 301 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 309 za, proti, zdržal sa. Prepačte, kompromis 32 za, proti, zdržal sa schválené kompromis 33, kompromis 33 za, proti, zdržal sa, schválené. Ďakujem. 309 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 36 za, proti, zdržal sa, schválené. 316 za, proti, zdržal sa. Zamietnuté. 317 za, proti, zdržal sa. Zamietnuté. 320 za, proti, zdržal sa. Schválené. 322 za, proti, zdržal sa. Zamietnuté. 13 za, proti, zdržal sa. To by som si preverila. mp 13. Zamietnuté. MPL 15, zodpovedujúca časť 2, za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 326 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 34 za, proti, zdržal sa, schválené. MP 10, 14, 21, 22, 32, ako ďalej môžeme zobrať ako blok? Dobre. Takže najprv si zoberme 30, sa čas 2 za. Proti, zdržal sa zamietnuté. A teraz urobme unblock, ak môžeme. Môžeme niektoré z nich spraviť unblock. Takže najprv 10 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Teraz, pardon, 14, 21 a 22 unblock. Za, proti, zdržal sa, schválené. 32 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 33 za, proti, zdržal sa, za, schválené. 36 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 37 za, proti, zdržal sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 334 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 38 za, proti, zdržal sa, schválené. 339 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 39 za, proti, zdržal sa, schválené. 341 za, proti, zdržal sa, preveríme. Zamietnuté. 342 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. A potom prejdeme k 349 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 350 a 352 za, proti zdržal sa zamietnuté, kompromis 40 za, proti zdržal sa schválené, 359 za, proti zdržal sa schválené, 41 za, proti zdržal sa schválené. A teraz prejdeme k ITRE 9 za, proti, zdržal sa schválené, 20 za, proti, zdržal sa schválené, 21 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Kompromis 43 za, proti, zdržal sa schválené, kompromis 45 za, proti, zdržal sa schválené, Trán 4 za, proti, zdržal sa schválené, Trán 5 za, proti, zdržal sa schválené, 6 za, proti, zdržal sa schválené, Trán Dobre, tak si tran 6 preveríme. Schválené. Tran 19 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 47 za, proti, zdržal sa, schválené. 360 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 361 za, proti, zdržal sa schválené, 362 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 363 za, proti, zdržal sa schválené, 364 za, proti, zdržal sa schválené, 365 za, proti, to si preveríme. 365 schválené. 366 za, proti, zdržal sa, preveríme. Zamietnuté. Dvojka za, proti, zdržal sa schválené. Trojka za, proti, zdržal sa schválené. Štyri za, proti, zdržal sa zamietnuté 5 zdrža, za, proti, zdržal sa, zamietnuté 6 za, proti, zdržal sa, schválené 7 za, proti, zdržal sa, zamietnuté 8 za, proti, zdržal sa, zamietnuté 9 za, proti, proti. Preveríme. 9 zamietnuté 10 za, proti zdržal sa schválené 11 za, proti zdržal sa schválené. Dobre, preveríme. Schválené. 12 za, proti zamietnuté. 13 za, proti, zdržal sa, schválené. 15 za, proti, zd, proti, zdržal sa, schválené. 16 za, proti, zdržal sa, schválené. 17 za a 18 za, proti, zdržal sa, schválené. 19 za, vypadlo 20 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Dvadsaťdva a tri za, proti, preveríme. Schválené. 24 za, proti zdržal sa schválené, 25 za, proti zdržal sa schválené, 26 vlastne za, proti zdržal sa schválené, zamietnuté 27 za. Pardon, MPB vlastne o tom, MPB za, proti zdržal sa schválené, MPC za, proti zdržal sa zamietnuté, MPD za, proti zdržal sa zamietnuté, Empl E za, proti, zdržal sa zamietnuté, Empl G za, proti, zdržal sa zamietnuté, Empl, H, Empl L za, proti, zdržal sa zamietnuté. L bolo zamietnuté. Chceš si to preveriť? Dobre, tak prepačte. OK. Tak si L-ko preveríme. Je to schválené. Ja som taká zanepráznená. Dobre, takže to bolo schválené. Dobre. A teraz konečné hlasovanie, záverečné hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne. Končím hlasovanie. Schválené 31 k jednému, proti ktoré sa zdržali. A ďakujem veľmi pekne. Bolo to bol to naozaj úžasný výkon a som veľmi poctená, že som bola tieňovou spravodajkyňou. Ďakujem Nikolovi Dantemu. Grazie. Grazie, signor presidente, grazie. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chcem poďakovať všetkým kolegom, všetkým tieňovým spravodajcom za to, že mi pomohli počas tých eh, dlhých mesiacov, že sme pripravili takéto ambiciozne stanovisko. Aj pokiaľ ide o medziparlamentnú úroveň, bude to predložené na plenárku počas nasledujúceho zasadnutia. Naozaj veľmi pekne ďakujem. Um, Ďakujem pekne a teraz nasledujúci bod na programu schôdze bude diskusia o Európskom kódexe elektronickej komunikácie. Pokiaľ nechcete zostať na zasadnutí výboru počas tejto rozpravy, tak vás poprosím, aby ste opustili túto miestnosť. Môžete sa aj pozrieť treba na fotky Daltonového babetka. Ale my teraz potrebujeme sa venovať e, tomuto ďalšiemu bodu na programe schôdze. Okay, you staying for this? Yes. Excellent. Yeah, yeah, yeah. Okay. And is it okay if I hand over at the end of that when we get to the services yes, e-card? That's fine, that's and I'll go no, on to that. That's not a problem. Anything So we're going to move on to the exchange of views on data sharing. Teraz teda budeme pokračovať eh, na pr- programom schôdze správou Dity Charanzovej o kódexe elektronických komunikácií. Odvtedy, čo som členkou Európskeho parlamentu, som bola svetkom rôznych a zložitých legislatív a táto patrí takisto ku ním, ale je zároveň aj veľmi dôležitá pre občanov. ITRE je hlavným výborom, príslušným výborom podľa článku 55 je ITRE pridružený výborom a INKO je hlavným výborom. Sú tu niektoré dôležité ustanovenia, napríklad o povinnosti univerzálnych služieb a tak ďalej ktoré po to spadajú. Potom sú to pozmeňujúce návrhy, ktoré sú v našej pôsobnosti, ktoré, o ktorých sa nebude hlasovať na pôde ITRE. A našou úlohou našej spravodajkyne bude viesť rokovania o týchto veciach, ktoré sú nám príslušné. Je to návrh prepracovania legislatívy. Môžeme predkladávať pozmejúce návrhy len k tým častiam legislatívy, ktoré obsahujú zmeny ja teda bez meškania odovstám slovo Dite, aby nám odprezentovala svoje stanovisko. Ďakujem, pani predsedníčka. Chcela by som zdôrazniť a znovu zopakovať, že toto nie je len stanovisko. IMKO má výlučné právomoci v mnohých častiach tohto kódexu, napríklad pokiaľ ide o výlučnú právomoc, pokiaľ ide o univerzálne služby a práva užívateľov. Chcel by som vyzvať teda kolegov, aby sa zamerali vo svojich pripomienkach a pozmeňujúcich návrhoch práve na tieto časti, pretože keď to tu schválime, tak sa to stane súčasťou vyjednávacieho mandátu. Pokiaľ ide o zanutie stanoviska, mám tu následujúce hlavné body, ktoré by som chcela odprezentovať. Chcem navrhnúť, aby sme všeobecne vyňali interpersonálne komunikačné služby ktoré sú nezávislé na číslach spôsobnosti tohto stanoviska, aby sme sa, aby sme sa už stretli s príslušnými zúčastnenými stranami, a, pokiaľ ide o komunikačné subjekty. Avšak nikto mi nevysvetlil, prečo by to tu malo byť zakomponované, aký by to bol z toho úžitok pre spotrebiteľov, pokiaľ ide o online služby. Nikto mi nedokázal doteraz eh, vysvetliť, eh, čo by sa stalo mm, pred dobou ďalšej revízie, keby prišlo k potenciálnemu zlyhaniu trhu. Pokiaľ ide o závislosť na číslach, pozerala som na článok 95 a 96 a hľadala som to aj v sekcii koncových užívateľov. Keď si to všetko prejdete, tak zistíte, že že žiadna z požiadaviek informácie o tejto služby nie je relevantná. Takže si myslím, že by sme nemali regulovať len kvôli tomu, aby sme regulovali. Mali by sme vytvoriť problémy totiž to tam, kde teraz v tejto dobe ani neexistujú. A ďalej som navrhla odstraniť komunikáciu M2M pretože v sekciách o koncových užívateľoch to neprináša žiadnu pridanú hodnotu, naopak to vedie k zmetku. Je to veľká oblasť eh, s potenciálnymi výnimkami, pokiaľ ide napríklad o eh, eh, inteligentné elektronické siete, Väčšinou to pôjde cez bežný internetový prenos a cez tieto bežné služby a nepokrývajú sa tu podnik poskytovateľia ISCS úplne. Pokiaľ ide o M2M, tu mm, to bude podriadené ďalším smerniciam o ochrane spotrebiteľov. Malo by to byť napríklad v tých všeobecných častiach článku článku bezpečnosť, článku 4041, takisto aj v smernici aj o e-privacy. Ďalej som tu opätovne vložila pravidlá intereurópskych telefonovaní alebo hovorov. A to bolo v tom predchádzajúcom balíčku a myslím si, že aj naďalej je to dôležité pre spotrebiteľov, tiež otázka roamingu. Ten sme tiež riešili, to túto otázku sme už e, odstránili a potom ďalšie poplatky by sme tiež e, mali ošetriť takýmto spôsobom. Ide tu len o to, aby to tu boli zdôvodnené náklady. Vo väčšine prípadov to bude znamenať, že to bude potom tie ceny teda za hovory budú rovnaké v rámci jedného štátu a takisto aj mimo niektorých štátov. Niektoré volania sú stokrát drahšie, ako sú v skutočnosti ti náklady pre eh, eh, operátorov, tie reálne náklady. Avšak toto nestanovuje tú európsku cenu. No, bude tu rôzna čiastka pre spotrebiteľov z Nemecka, z Českej republiky a tak ďalej, keď budú napríklad eh, si prijať tento hovor zrealizovať, ale nebude to viacej, ako platia väčšinou. Keď toto príjmeme, tak si myslím, že ľudia budú platiť za kvalitu služieb, hovorov, tiež za stabilnú kvalitu bezplatných online služieb. My sme samozrejme ochotní platiť za kvalitu, potrebujeme na kompenzáciu však niečo. Pokiaľ ide o light switching tak a tak ďalej. Mnohí z nás čakali na technika, keď sme chceli byť prepojení napríklad celý deň a on sa potom nikdy neobjavil, takže toto je potrebné tiež zabezpečiť. Ten pôvodný návrh zahrňoval v tom časti jednej vety, ale myslím, že by to malo byť ešte posilnené. Tie hlavné či nie sú tu zahrnuté, ale o tom ešte musíme diskutovať. Ďalej služby 112 a tiesňové volania. Tu by bolo potrebné odovstať o tomto informácii PSCT a táto informácia môže zachrániť totižto životy a pomáhať. Preto je potrebné to jasne stanoviť my tu musíme mať aj služby, ktoré sú založené na sieti, ale ako doplnok, nie ako náhradu. Pretože vždy sa nájdú také situácie, kde nebude možné vyslať určité informácie cez telefón a preto je veľmi dôležité mať túto lokalizáciu. Pokrytie pre zdravotne postihnuté osoby, to je ďalší bod. Toto znenie možno nebude pre niektorých no, úplne nové. My sa snažíme len ten telekomunikačný sektor priviesť k tomu kodexu accessibility alebo prístupu. Avšak zo strany rady tu máme zablokovanie. Navzdory práci nášho výboru musíme si byť istí, že telekomunikácie musia byť prístupné pre všetkých užívateľov. Mnohé z toho je už bežnou normou napríklad v USA, takže toto je len praktický príklad toho, čo je implementované už inde. Sú tu ešte aj ďalšie iné zmeny. A vo všeobecnosti by som povedala niečo k tým univerzálnym službám. Ako som už povedala, všeobecne podporujem tie e, zmeny. Pokiaľ ide o súčasné pravidla, internet je veľmi dôležitý pre našu spoločnosť a môže byť vnímaný ako dôležitý nástroj a je to dôležité tak ako napríklad distribúcia elektriky alebo plynu. Preto musí byť aj prístupný pre všetkých, aj pre osoby s postihnutím, aby to bola neoditeľná súčasť našej spoločnosti. Preto by aj členské štáty mali sa zaviazať k tomu, aby splnili určité sociálne povinnosti eh, zo strany poskytovateľov a pokiaľ to nebude stačiť, eh, aby zabezpečili podporu pre postihnuté osoby v tejto oblasti. Prístup k internetu proste by mal byť právom pre každého spotrebiteľa. A prístup k internetu, o ktorom tu hovoríme, je plným prístupom k internetu e, s neutralitou či Nejde o nejaký typ zvláštneho prístupu. Pokiaľ ide o náklady, tak naďalej podporujeme súčasný návrh komisie, že náklady univerzálnych služieb by mali byť pokrývané členskými štátmi. Čím viacej som si to študovala, tak tým viacej som to pochopila tak, že tie náklady budú minimálne. Aspoň z tohto úhlu pohľadu. Ďakujem tým pádom a Mm, teším sa na vaše pripomienky. Ďakujem. Teraz pán Nistelroj, EPP. Ďakujem pekne za túto príležitosť. Ďakujem za kvalitnú prípravnú prácu pani spravodajkyne. Samozrejme, my všetci považujeme kompetencie IMCO za dôležité a chceme sa ich držať. Ale pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, keď sa pozriete na postoj rady, pokiaľ ide o ten nový svet a tak ďalej, o tie nové služby, tak si musíme uvedomiť, že veľmi váhajú. A to sa ukázalo aj v minulých rokoch, keď sme hovorili o ochote členských štátov pripraviť sa na ďalšie online služby na ten nový svet slúžie. Oni veľmi váhali. A my sme vtedy s ITRE veľmi úzko spolupracovali, aby sme získali silný postoj zo strany Európskeho parlamentu. Takže aj keď rada sa teraz pripravuje, tak častokrát je tu ešte priestor na vylepšenie, však chceme byť konkurencieschopní, pokiaľ ide o svetové meritko a tiež chceme mať e, rovnoprávne postavenie, pokiaľ ide o tieto podmienky, ktoré by mali byť rovnaké medzi rôznymi subjektami, napríklad OTTs a tak ďalej. Takže naozaj chceme, aby Európsky parlament mal silnú pozíciu pre vyjednávanie a preto plne podporujem tento návrh. Potom k niektorým tým častiam. Myslím, že je dôležité v rámci prístupu lepšej regulácie, aby sme všetky veci neznižovali. Vy to povedala úplne správne. Napríklad tá komunikácia medzi jednotlivými strojmi M2M, napríklad automobily komunikujú medzi sebou. toto sa nemôže miešať s nariadením o telekomunikačných eh, službách, pretože do toho môžu potom vstupovať rôzni ďalší aktéry. Môže to byť v samotnom odvetvi alebo v telekomunikačných službách. Nemali by sme miešať všetko dokopy, lebo len tak eh, dosiahneme vylepšenie tejto legislatívy. A iba tak a eh, dáme priestor pre rozvoja nebudeme musieť byť príliš reštriktívni. Druhou stránkou je to, že keď sa teraz pozrite na celý ten balíček, tak je zrejme, že pokiaľ niečo vy, vymete, pokiaľ vymete celú radu tých eh, vecí, ktoré nie sú založené na číslach, tak eh, budete tiež sledovať tie povinnosti, tak musíte mať na pamäti to, aspoň teda názor EPP, že vlastne vytvárate viac povinností pre telekomunikácie a tie, ten zvyšok necháte neregulovaný. A keď sa na to pozrete zbližšia, tak uvidíte všetky tie rôzne spoločnosti, ktoré sú schopné z toho vyťahnuť tie peniaze a tie investície a tie sú v úplne iných číslach. Nie, ako napríklad e, telekomunikácie samé. Takže tu musíme sa snažiť e, o vyváženosť a zamerať sa na to v pozmeňujúcich návrhoch. A potom niektoré konkrétnejšie veci. Hovorili ste o univerzálnych službách a povinnostiach. Nesúhlasím s tým úplne. Tu je potrebné vyvážiť to s pravidlami PEREK a pokiaľ ide o subsidiaritu, tak eh, to nás sa privádza k členským štátom. Ja som napríklad spravodajcom pre štrukturálne fondy a tam sme povedali, že jedna tretina musí byť poskytnutá z investičných regionálnych fondov a my sme vyvinuli ten tlak na to, aby sa tak stalo a potom eh, poskytovateľia satelitov a tak ďalej, ďalší aktéry uvoľnili tiež eh, väčšiu kapacitu. Niekedy je to zkrátka dobré vytýčiť si takto nejaké technické pokyny aj s ohľadom na verek. 9 rokov táto lehota, myslím si, že to je príliš dlhé pretože za tú dobu sa ešte celá tá oblasť trikrát zmení. Poprosím, treba, myslím si, že na to zatlačiť, pokiaľ ide o tie deadline a ten harmonogram. Spotrebiteľ totiž, áno, tam je to dôležité, aby transparentnosť informácií bola zaistená, aby informácie pre spotrebiteľov boli uh, transparentné, aby to celé bolo transparentné pre spotrebiteľa. Myslím, že tu ste predložili veľmi veľa dobrých návrhov, 24 rokov. To by to malo byť obmedzené 12 mesiacov. Áno, to by bolo lepšie a adekvátnejšia informácia, pokiaľ ide o to, že spotrebiteľ chce zabezpečiť, aby zmena bola prijatá. Otvorili ste dvere tiež pre intraeurópske volania. To je veľká vec. My sme to riešili aj v súvislosti s rumingom a myslím si, že tu máte veľké zásluhy ale musíme eh, sa viacej zamyslieť nad eh, číslami ktoré s tými súvisia alebo z ktorých to vychádza. Tu je potrebné prihliadnúť k tomu, aká časť trhu stojí za tými službami, čo to predstavuje. Je to pozitívne sa nad tým zamyslieť, ale mal by to byť rozumný prístup. že uvidíme, kam sa v našich eh, kompromisoch prikloníme. Ďalšia vec to je spolahlivosť pre spotrebiteľov. Ľudia potrebujú pomôcť. A tu súhlasím s vašim prístupom aj pokiaľ ide o zdravotné postihnuté osoby. Tam ste to veľmi hodne vyjasnila. Must carry. EPP sa domnieva, že členské štáty sa dosť naťahujú o tie platby, ktoré musia byť e, razené za vysielanie tohto obsahu a na úrovni členských štátov by možno bolo dobré, keby sa toto vyjasnilo, aby sa vytvorilo jednoznačnosť, eh, pokiaľ ide o tarify, ktoré môžu byť eh, žiadané, aby to bolo naozaj nejaké také rozumné toho, čo oni musia znášať. Ja si myslím, že pri tých rovnakých službách by to malo byť do tej istej miery regulované a keď niektoré veci vieme, tak keď sa na ne zameriame viacej, tak vtedy v tej nadchádzajúcej etape, v tej ďalšej legislatíve by to malo byť zakomponované jasne. A nemali by sme sa príliš držiavať. Ďakujem pekne. Ja viem, že je to komplikované, ale takisto je dôležité. Marli, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem za slovo. Pokúsim sa o stručnosť, čo aj keď ide o veľmi podrobnú a odbornú správu. Chcem poďakovať spravodajkyni za jej prácu. Je to naozaj veľmi dobrý základ pre budúcu diskusiu v tomto výbore. Je zrejme, že návrh komisie nie je jednoduchý a je tiež veľmi technický a odborný a vlastne kombinuje štyri rôzne smernice do dvoch stoviek strán. Preto je ten návrh aj taký rozsiahly. Musím priznať, že som tiež rada, že spravodajkynia sa rozhodla zamerať len na priority IMCO. Pretože tým pádom máme jasný smer a myslím, že toto bolo veľmi dobré riešenie. Tiež by sme nemali strácať zo zreteľa to, že ten pracovný proces IMCO súvisí s prácou ITRE. A teraz konkrétnejšie k tomu návrhu správy. Pokiaľ ide o definície, súhlasím s prístupom spravodajkyne, že aby sme neupravovali definície interpersonálnych eh, komunikačných služieb, pretože tá definícia je tiež, teda má dopad a je už súčasťou smernice o digitálnom obsahu. Ak chceme mať konzistentnosť medzi jednotlivými legislatívami, tak by sme mali túto konzistentnosť zachovať. Aj pokiaľ ide o definície v jednotlivých právnych aktoch, o ktorých eh, momentálne hovoríme. Pokiaľ ide o ten, tie univerzálne povinnosti služieb, eh, tu súhlasím s návrhom vyškrtnúť slovo funkčné a tiež tam zaviesť slova dostupnosť a únosnosť. Nie som však presvedčená, že tá povinnosť univerzálnych služieb by mala byť financovaná z verejných zdrojov a tiež si myslím, že nie je potrebné v Mm, sa zamera na tie služby v prílohe 5. Tam som skeptická. Tiež nepodporujem návrh platenej, obdobenej verejnej služby vylúčiť ho. To by malo byť stále dôležité na verejných sa napríklad v nemocniciach alebo na letiskách, mať toto k dispozícii. Teraz by sme to nemali návrhovať, odstraniť. A tiež podporujem zásadu sieťovej neutrality a tiež predložím pozmejúce návrhy v tomto zmysle. Pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh 34, to je tiež veľmi dôležité a malo by to byť tu zachované. Aj tieto komparatívne nástroje by som chcela ešte trochu vylepšiť na základe pozmeňujúcich návrhov. Pokiaľ ide teda o ukončenie kontraktu, obmenu čísel. Súhlasíme s niektorými návrhmi spravodajkyne, ale máme ešte niekoľko ďalších návrhov, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov k týmto článkom. Ďalej, pokiaľ ide o článok 55.2, čiže využívanie bezdratových eh, technológií a šírenie signálu, tu súhlasíme tiež s tým, že tu by mal prichádzať k tomu len so súhlasom koncového užívateľa. Pokiaľ ide o ručenie, tu si myslíme, že o tom by sme tu nemali diskutovať. To by nemalo byť súčasťou tejto správy. Ďalej tu máme intraeurópske telefonáty alebo volania. Ja už to majú podporu, ja už som podpísala dokonca aj list v tomto smere, ktorý zašleme Združeniu Berek. Pokiaľ ide o článok 100, tam úplne nesúhlasím s tým návrhom spravodajkyne, pokiaľ ide o hlavne nahradzovanie tovaru určitými zariadeniami. Ďalej tu máme šírenie signálu. Tu tiež nesúhlasím sa návrhom spravodajkyne pretože to je veľmi dôležité pre ochranu ľudí, pokiaľ ide o ďalší rozvoj internetu. Pokiaľ ide o úroveň harmonizácie, a už sa dostávam k záveru správy, eventuálne k záveru mojich pripomienok, moja politická skupina nepodporí plnú harmonizáciu, pretože sa domnievame, že to obmedzuje schopnosť členských štátov rýchlo zareagovať na toto a tiež e, obmedzovať e, to môže konkurenciu členských e, krajín, čo si vyžaduje vlastne rýchlu reakciu na národnej úrovni. A tiež nechceme redukovať už súčasnú úroveň ochrany spotrebiteľa na úrovni členských štátov a tiež nechcem redukovať úrady alebo orgány, ktoré majú niektoré členské štáty k dispozícii. No inak by sme museli čakať ďalších 10 rokov na ďalšiu správu v tejto veci. Takže ja sa naozaj teším na ďalšiu spoluprácu so spravodajkyňou a stieňovými spravodajcami. Myslím, že je to veľmi dôležitý legislatívny návrh a ďakujem všetkým za podporu. E ďakujem, ja som tieňová spravodajkyňa za ECR. Ďakujem Dite za správu. Viem, že je to veľmi zložitá téma, najskôr čo sa týka povinnosti všeobecnej služby. Pozmiňujúce návrhy dávajú jasne najavo, že tu ide dostupnosť a, a tiež cenovú dostupnosť, e, prístupnosť. E, avšak e, prístupnosť je hlavnou zásadou. Trvá totiž istý čas, kým sa stane prioritnou cenová dostupnosť, teda prístupnosť je dôležité. Čo sa týka použnosti služieb s internetovým prístupom, je to v prílohe 5. Chcem sa poďakovať za iniciatívu v návrhu 74.1, aby sa posúdili druhý služieb, ktoré by sa to týka, ale um, bude si to vyžadovať eh, osobitný prístup k jednotlivým druhom služeb Vieme, že aké zložité sú usmernenia Bereku, aby sa dostali do praxe. Avšak komisia a jej prístup k definícii v prílohe 5 je príliš preskriptívny Myslíme si, že by sme mali prekročiť eh, tento uvedený zoznam. Tiež musíme zaistiť, aby ISO eh, bolo k dispozícii všetkým užívateľom, nielen spotrebiteľom, dajme tomu aj malým podnikom. Ďalej článok 85. Eh, povinnosti finančných služieb, čo sa týka financovania v členských štátoch, sú dosť odlišné situácie, skúsenosti. Bola by som rada, keby schopnosť členských štátov využívať rozličné formy financovania bola zachovaná a tiež navrhne vo svojom pozmeňujúcom návrhu zahrnutie aj verejno-súkromných druhov spolupráce, ako aj príspevok k financovaniu z rôznych zdrojov, nielen e, operátorov v telekomunikačnej oblasti, ale aj tých, ktorí z toho majú väčší prospech a preto sa to bude musieť rozdeliť medzi súkromné verejné alebo verejno-súkromné skombinovanie. Čo sa týka mobilných služieb, toto sa musí e, využívať e, aj v teda najmä vo vidieckých oblastiach, kde je to cenovo najvýhodnejšie, musíme e, uznať, že tu nejde len o mobilné hotspoty tam, kde žijete, ale všade, kde sa pohybujete. V 21. storočí by sme mali získať mobilný signál aj vo vlakoch, pretože ja sa veľmi zameriavam na eh, osoby, ktoré dochádzajú do práce, aby mali pripojenie tiež. Musíme zajistiť, aby ISO fungovalo v tých oblastiach, kde je to najpotrebnejšie a nemusí to byť len tam, kde ľudia žijú, ale aj tam, kde sa pohybujú, kde testujú a tak ďalej. A to súvisí aj s otázkou núzových služieb a tak ďalej. Ďalej, maximálna harmonizácia. Tento prístup chápem. Nemyslím si, že to v praxi funguje. Myslím si, že v tomto smere musíme zachovať istú flexibilitu. NRA musia byť schopné reagovať na nové výrody spotrebiteľov. Ak sa uvedie, že vo vlaku je k dispozícii Wi-Fi a potom to nefunguje, pretože si to vyžaduje mobilný signál. Práve toto sú situácie, ktoré si vyžadujú zakročiť. Ak to však bude určené maximálnou mierou harmonizácie, tak eh, to nebude pokryté. Viem, že eh, to nebolo celkom zámerom návrhu, ale v niektorých prípadoch takto maximálna harmonizácia um, je na mieste, v iných prípadoch eh, by sa mali zohľadniť aj miestne osobitosti, ďalej článok 8, spojené ponuky, tu je potrebné upraviť rozsah pôsobnosti, súhlasím, malo by sa to rozlišiť podľa sektorov, dajme tomu u nás v Veľkej Británii je možné získať spojené služby nielen internet, mobil a telekomčné služby, ale tiež, dajme tomu, elektrina môže byť súčasťou. Nejde len o mobilné služby, ide, aby, ide o to, aby spotrebiteľ poznal svoje práva a aby nebolo nič ukrátený. Ďalej núdzová komunikácia. Tam, kde je to technicky možné, aby sa to sformulovalo čo najprenosnejšie. Otázka 138 má e, vplyv na implementáciu ďalej, čo sa týka zahrnutia iných služieb. E, som rada, že sa zahrňajú, pardon, vylúčujú M2M sú súčasťou významných inovácií do budúcna, ale nemôžeme to udosiť už v týchto úvodných fázach. E, tiež je dôležité, aby boli zohľadnené aj otázky bezpečnosti tak aby to bolo v súlade s predmetnou smernicou. Je potrebné tiež ujasniť si definíciu ECF ďalej e, prenosnosť kontraktov a taktiež prechodného operátora. E, návrhy 124 až 130 vytvárajú nové predpoklady pre kompenzáciu. To môže spôsobiť ďalšie komplikácie. Chceme teda, aby to fungovalo čo najoptimálnejšie. Napríklad e, uvádzate, že v prípade zmeny operátora bude možné zachovať mobilné číslo aj v prípade, že sa v priebehu celého roka nezmení operátor. Žiada si to naozaj spotrebiteľ? Je potom dopyt? Je to zaujímavá opcia, ale neviem, či je potom dopyt. Technicky by to totiž mohlo byť dosť zložité. Čo sa týka NTT, tu sa chcem poďakovať e, za prístup k otázkam ATT. Možno to bude mať neželené dôsledky najmä v otázkach služieb, ktoré závisia od čísla. Nie som presvedčená o tom, či sú prepojené tieto služby OTT a ostatné druhy služieb, ale chápem, že koneční užívateľia chcú mať eh, čo najprepojenejšie režimy. Predpokladám teda, že si to bude vyžadovať ďalšie kroky ešte. A čo sa týka ešte prístupnosti, náš výbor chce zlepšiť prístupnosť týchto služieb pre osoby s posunutím. Súhlasím so spravodajkyňou, že by sme mali podporovať podniky v tom, aby zvyšovali prístupnosť týchto služieb, ale Musíme sa snažiť o to, aby pozmeňovacie návrhy boli primerané v tomto smere. Jiří Mašťalka je spravodajcom za GUE, ale necíti sa dobré. Dúfame, že o nedlho už bude v lepšom zdravotnom stave a preto dávam slovo Julii Rede za zelených. Ďakujem. Ďakujem aj spravodajkyni za veľmi dobrý základ pre diskusie v našom výbore. Všetko, čo robíme v otázkach kódexu, aj Eh, čo sa týka kompetencií výboru do veľkej miery závisí od definícií. Je to dobrý základ, ale musíme úzko spolupracovať s výborom ITRE v tejto veci. Pre nás je to možno o niečo menej relevantné hľadiska toho, ktorá pasáž legislatívy bude jasne pokrývať eh, komunikačné služby, ktoré nezávisia od čísla, ale je dôležitejšie, aby jednotlivé aspekty legislatívy, najmä digitálne kontrakty a nariadenie ochrany súkromia na elektronické komunikácie by to boli koherentné e, legislatívne úpravy a aby sa dalo vysporiadať aj s nepredvídateľnými situáciami. Myslíme si, že vo viacerých oblastiach služby, ktoré nezávisia od čísla, sú dosť zásadne odlišné od telekomunikačných služieb a, a možno by nemali spadať e, do toho istého režimu. Najmä by sme chceli podporiť, najmä tomu, ak by tieto služby, ktoré nesúvisia s číslom museli podliehať eh, povoľovaniu vopred eh, ďalej. Čo sa týka týchto služieb eh, a umožnenia šifrovania, to bude dôležite už zohľadniť, ale je treba si pozorne zvážiť, v ktorej časti legislatívy to bude uvedené. Tiež si myslíme, že by sa mala zohľadniť aj otázka interkonektivity, teda zrovného prepojenia týchto viacerých druhov komunikačných služieb, ktoré nesúvisia s číslami a nie sú závislé telefón, tele, od telefónneho čísla. Ak, dajme tomu, užívateľ používa jeden druh takéto služby, chcel by zmeniť e, poskytovateľa, um, ale obsahy sú prepojené, tak je to v praxi dosť zložité. Ďalej, čo sa týka obdobia, ktoré určuje zmluvný vzťah, uh, tu je na mieste otázka, odkedy sa uh, začnú podrobovať tieto služby, uh, ktoré sú nezávislé od telefónneho čísla, začnú podrobovať ECC v, v paralelne prebieha tiež eh, práca na eh, digitálnych službách. Eh, tam je stanovená lehota na jeden rok. Čo sa týka odstúpenia od zmluvy, podporujeme žiadosť pravodajkyne neobjasnenie, čo sa týka definície pojmu možného odškodnenia v spokojnosti so službou ďalej je potrebné objasniť, e, či tie aspekty služby, ktoré e, spravujú jednotlivci, či to bude alebo nebude regulovať kódex. Malo by to byť e, ponechané v komerčnej oblasti. Tiež súhlasíme s tým, že ak prebieha komunikačná služba na medziľudskej úrovni, keď je to len doplnková služba k ďalším druhom služieb, dajme tomu aplikácie, ktorá má primárne inú funkciu, ale umožňuje aj četovanie, dajme tomu, že by to nemal tento kódex pokrývať. Chceme privítať iniciatívu spravodajkyne, ktorá súvisí s ustanoveniami o, osobách s postihnutím, musia byť lepšie zohľadnené potreby týchto osôb v kódexe. Tiež chceme, aby sa zohľadnili aspekty bezpečnosti sietí a služieb, ako už e, to bolo spomenuté, e, koncové šifrovanie musí byť proaktívnou súčasťou kódexu a tiež e, je potrebné predísť nejakým zadným dvierkam. Ďalej, čo sa týka práv koncových užívateľov, tu podporujeme prístup spravodajkyne posilniť tieto práva koncových užívateľov a zároveň zachovať konkrétne sektorové druhy legislatívy, teda súhlasíme s opätovným zavedením intraeurópskych volaní. Myslíme si, že je to dôležitý aspekt, mal by sa naďalej využiť. Ďalej, čo sa týka eh, všeobecnej služby, tu je naše všeobecné hremisko také, že v žiadnom prípade by znenie tohto kodexu nemalo podkopávať ustanovenia neutrality, ktoré sú už eh, zavedené, teda nemal by sa tam uvádzať zoznam služieb, ktoré pokrýva Eh, ustanovenie o všeobecných službách. Myslíme si, že by sa mali uviesť um, také princípy, ktoré umožňujú ľuďom, dajme tomu, podielať sa na dianie v spoločnosti a potom by sa to mohlo rozdeľovať podľa odlišných rýchlostí uploadovania, downloadovania. Bude sa to musieť však pravidelne aktualizovať, aby sme zohľadnili technologický vývoj. Myslíme si teda, že do veľkej miery sa už so spravodajkyňou zhodujeme. Predložíme však e, aj naše pozmeňovacie návrhy a tešíme sa na ďalšie diskusie a rokovania. Ďakujem. Kaja Kalas, nech sa páči, je ďalšia. Ďakujem. Len dve poznámky. Najskôr k službám, ktoré e, nie sú závislé od telefónneho čísla, je dôležité, aby to bolo vyňaté z rozsahu pôsobnosti. Musíme si uvedomiť, v čom je problém, aký problém to chceme riešiť. Ak ide o zmenu poskytovateľa, tak e, tu nie je problém si ho zmeniť. Myslím si preto, že je to naozaj vysoko relevantné. Počúvala som pozorne vyjadrenia tieňových spravodajcov. Chcem sa opýtať e, na otázku harmonizácie služby, ktoré sú v súčasnosti cezhraničnej povahy, sú naozaj rovnaké povahy všade? Alebo podobné povahy? Toto je miesto, na ktorom je možné dosiahnuť plnú harmonizáciu. Je to relevantné podľa mňa v kontexte služieb. Myslím si, že ak si stanovíme tento jeden hlavný cieľ a síce, aby platili jednotné pravidlá pre všetky krajiny Európskej únie, tak toto je možnosť, ktorú by sme mali využiť. Nemali by sme mm, od toho ustupovať. Inak samozrejme v plnej miere podporujeme spravodajkyňu. Ďakujem. ešte za komisiu pán Vesa Tereva. Ďakujem, pani predsednička. Chceli by sme zablahoželať e, spravodajkyni. Vítame jej návrh správy, ktorý pokrýva viacero podstatných bodov. V mnohých oblastiach sa domnievame, že spravodajkyňa podporuje návrh komisie, ba dokonca ho ešte ďalej posilňuje. Toto všetko teda vítame, ale v niektorých oblastiach iste, že sa nie celkom so spravodajkyňou zhodujeme. Vyjadrím sa k viacerým aspektom. Súhlasíme predovšetkým, že by sa mala zaviesť plná harmonizácia v tejto oblasti. Tak ako už spomenula pani Kalas, tieto služby, služby v tejto oblasti sú čoraz viac cezhraničnej povahy a preto plná harmonizácia by bola v tomto smere mimoriadne želateľná, tak aby sme zaistili rovnaké príležitosti, rovnaké možnosti poskytovateľom služieb eh, poskytovať svoje služby a tiež, aby sme zaistili, že koncoví užívateľia sú v rovnakej miere chránení. Chápame iste, že, že je potrebná flexibilita v niektorých oblastiach. V návrhu o tom tiež hovoríme. Týka sa to však aj iných oblastí Myslíme si, že plná harmonizácia je v tomto smere naozaj dôležitá. Tiež chceme privítať prístup v otázkach eh, všeobecnej služby, tak aby bol zaistený eh, cenovo výhodný prístup k internetu. Tu je potrebné objasniť niektoré aspekty nášho návrhu. V žiadnom prípade sme nemali za cieľ podkopovať pravidlo neutrality sieti tak ako tu niektorí naznačili, tak ako si niektorí vyložili náš návrh. E, cieľom prílohy 5 bolo len stanoviť minimálnu mieru prístupu k internetu v Európe. E, tá minimálna úroveň by sa mala dosiahnuť tým, že sa spomenú služby, ktoré v súčasnosti väčšina koncových užívateľov v Európe využíva. Nemalo to znamenať, že iba tieto služby budú prístupné prostredníctvom tejto zmenice e, o všeobecnej službe, ale malo byť stanovené, aby bola dostatočná kapacita vo všetkých členských štátoch e, a potom si každý členský štát môže zohľadniť svoje osobitosti a aj prekročiť e, túto minimálnu mieru. V každom prípade musí byť zaistené, aby každý občan mal k dispozícii minimálny prístup k vysokorýchlostnému internetu. Ešte e, stručne k vylúčeniu medzi komunikačných e, služieb, ktoré nesúvisia e, s telefónnymi číslami. My sme vychádzali z našej štúdie a tiež sme sa oprali o ďalšie štúdie a podľa nášho názoru bolo zretelné, že koncoví užívateľia v väčšej miere považujú tieto komunikačné služby, ktoré nie sú prepojené s telefónnym číslom, za a rovnako významné služby ako tradičné komunikačné služby. Teda myslíme si, že by to malo podliehať eh, pravidlom o ekvivalentných službách. Samozrejme sú tu aj odlišnosti a to sa snažíme zohľadniť v našom návrhu. Ak by služby, ktoré nie súvisia s telefónnym číslom, ak by sa podrobovali len niektorým um, povinnostiam, podľa mňa by sa tým vyhovali tejto potrebe. Dôležitá je prístupnosť, tak ako to tu zaznelo, a prístupnosť je práve e, jedným z týchto mála záväzkov, ktoré by sa stiahovali aj na tieto druhy služieb, ktoré nie sú prepojené s telefónnym číslom. Tiež uvádzame, že v budúcnosti možno koncový užívateľ bude mať k dispozícii zariadenie, ktoré už nebude používať tradičné telefónne číslo a preto a, a predsa by užívateľ e, mal mať prístup k núdzovému volaniu. Preto by mala byť vytvorená možnosť aj e, núdzového volania v prípade e, takých komunikačných služieb, ktoré nie sú prepojené na telefónne číslo. Teda tie záväzky a povinnosti, ktoré tu zavádzame, sú síce obmedzené, ale sú dôležité, ak chceme zohľadniť ďalší vývoj trhu. Then, um, maybe still... Ešte možno jedna poznámka Spomenuli sa tu aspekty smernice o digitálnych obsahoch, aby to bolo v súlade s týmito nástrojmi, o ktorých tu hovoríme. Samozrejme, s týmto súhlasíme a musíme zohľadniť to, ako sa vnímajú e, komunikačné služby v súlade s e, týmito zmluvnými aspektami. Eh, je dôležité uvedomiť si, že rozsah pôsobnosti týchto dvoch smerníc sú dosť zásadne odlišné. Zatiaľ, čo návrh o digitálnych zmluvách sa zameriava na nápravné eh, opatrenia alebo na konformitu výkonnosti podľa ustanovení zmluvy kódex, ktorý tu navrhujeme, sa zameriava na transparentnosť eh, a na zmluvné informácie, teda dosť obmedzené sú tie spojivka v niektorých aspektoch, dajme tomu trvanie e, zmluvy a podobne, sú isté podobnosti, ale inak rozsah pôsobnosti je dozásadne odlišný. Then, uh, last, uh, last, uh... A potom posledná vec za mňa. M k M. A tu vysvetlenie. Návrh komisie neobsahuje M2M v oblasti konečného používateľa. To, čo je v rozsahu pôsobnosti a v našom návrhu pri ochrane e, konečného používateľa je prenos signálu. Sme hovor, ochotní hovoriť o tom, aké sú tu relevantné opatrenia na ochranu, ale M2M e, nikdy nemalo byť zahrnuté do návrhu. A nakoniec o e, hovoroch v rámci EÚ. Samozrejme sa zapájame do konštruktívnej diskusie v najbližších týždňoch a mesiacoch a dôvod, prečo komisia nenavrhla reguláciu vnútrounijných e, hovorov na rozdiel od roku 2013, a to aj namietal spolu zákonodarca. My vidíme, že v minulých rokoch naozaj počet nezávislých osobných telekomunikačných služieb vytvoril náhradu za tradičné telefonické hovory a toto malo za výsledok to, že e, prevádzkovateľia telekomu majú rôzne balíky teraz v ponuke a nemusíte, sa, nemusíte vychádzať z tých vysokých štandardných sadzieb. A my si myslíme, že to, čo je dôležité pre budúcnosť, je zabezpečiť, že každý občan má prístup k internetu, ktorý, je, ktorý si môže dovoliť. A potom majú e, rôzne možnosti na medzinárodnú komunikáciu, medzištátnu komunikáciu a preto sme tomu takto pristúpili, ale môžeme viesť ešte aj e, konštruktívny dialog. Ďakujem, Dita. Myslím si, že môžeme hodiny a hodiny hovoriť o tomto najmä keď počujem komisiu, ako vysvetľuje niektoré z ustanovení svojho návrhu, ale určite budem mať aj dosť času v najbližšej budúcnosti. A zhrnula by som to tak, že súhlasím a vidím určité oblasti, kde by sme mohli vyriešiť nejaké E, otvorené otázky ešte a musíme vytvoriť niečo, čo je aj nepriestrelné do budúcnosti a lepšia regulácia, to je to, o čom hovorí Lambert. Je tu ešte jedna vec, o ktorej hovorili mnohí z vás. Áno, som v úzkom kontakte so spravodajcom z ITRE a ja viem, že sú tu dôsledky pre nás oboch to, a musíme dosiahnuť určitú koherentnosť nielen v texte, ale aj v iných oblastiach, iných spisoch, ktoré s týmto úzko súvisia. Takže už som sa zúčastnila na tieňovom stretnutí v ITRE, a naozaj e, úzko spolupracujeme. Nepôjdem ďalej do vecných otázok, pretože inak by sme tu boli hodiny. Ďakujem za vaše pripomienky a teším sa na vaše pozmenujúce návrhy. Ďakujem aj spravodajcom. Takže 10. maj obed posúdenie bude v júni a hlasovanie bude 12. 1. 22. júna a hlasovanie v ITRI je 11. júla. Ďakujem ktorý, tým, ktorí k tomuto prispeli. Ďakujem komisii za to, že tu bola prítomná. A najším ďalším bodom na programe je EU, karta európskych služieb výmena názorov o legislatívneho návrhu a prezentácia posúdenia vplyvu komisie. Sú tu viaceré prepojené legislatívne návrhy. Naši obidvaja spravodajci sú tu a preto si myslím, že by som požiadala najprv komisiu, aby predniesla legislatívne návrhy, posúdenie vplyvu, potom dám slovo spravodajcom. Takže najprv začne komisia. Ďakujem. Dobré ráno, dámy a páni, pani predsedajúca. Dúfam, že niekto tu na bude preklikávať tie slajdy. Áno, slajdy prichádzajú, plátno sa rozvíja. Takže môžem hovoriť o tom, čo sme pripravili. Komisia prednesie návrh a na inej schôdzi zvyčajne posúdenie vplyvu, ale máme teraz málo času, tak sme si mysleli, že je lepšie mať spoločné stretnutie a prísť aj s posúdením vplyvu, aby ste vedeli, pre ako sa komisia dopracovala k svojmu návrhu. Um, Takže máme tri časti v našej prezentácii, mám na to 20 minút. Ak mám menej času, povedzte mi teraz, pretože aj tak už budem hovoriť rýchlo, lebo mám 20 obrázkov. Posúdenie vplyvu je prvá časť, potom ako sme z, jeho, z neho sa dopracovali k samotnému návrhu a posledná časť sú hlavné charakteristiky prijatého návrhu komisiou. E, je to návrh komisie pre e-card z januára. Posúdenie vplyvu e, je dôslednou analýzou smernici o službách z roku 2006. Analýza ukázala veľký nevyužitý potenciál a myslíme si, že by sme mohli získať ďalšiu polovicu e, prínosov zo smernice z roku 2006 v porovnaní so súčasnosťou, pretože sú nevyužité všetky možnosti v dôsledku rôznych prekážok v službách ktoré brzdia cezhraničný obchod, bránia poskytovateľom služieb poskytovať služby. V druhom členskom štáte platí to najmä pre MSP a znamená to, že cezhraničné investície poskytovateľov služieb sú nižšie, než by mohli byť. My si myslíme, že to má negatívny dopad na spotrebiteľov, menší výber, nižšia produktivita, e, vyššie ceny my sme si zadali ciele, že sa zameriame len na niektoré služby, len tie, ktoré sú v smernici o službách. To sú služby podnikateľom, to je veľmi rozsiahlá skupina služieb, tam je architektúra, účtovníctvo, inžinierské činnosti. A okrem toho, že sa zameriame ešte na stavebníctvo, ktoré je veľmi dôležitým odvetvím, veľmi hlasným odvetvím súčasnosti. To možno nevidíte veľmi dobre, ale dostanete slajdy potom. Tu ukazujeme na číslach, aký je nízk, aká je nízka obchodná činnosť v týchto oblastiach podnikateľských služieb. A na konci prvých dvoch slajdov vidíte stavebníctvo, kde je len 1% cezhraničného obchodu a druhá časť sa týka investícií, intenzity investícií. Stavebníctvo nie je na tom najhoršie. 5% cezhraničných investícií je v stavebníctve. Dole sú úplne právne a účtovnícke služby, ale tie horné ukazujú 36% vo výrobnej oblasti, 17% pre cezhraničné investície vo výrobe Takže toto sú podľa nás tie údaje, ktoré sú dosiahnuteľné alebo sa k ním dá približ, približiť. Posúdenie vplyvu ukazuje, čo sú problematické oblasti. Poprvé je to obmedzený cezhraničný obchod a investície do kľúčových služieb. A podľa nás sú to štyri veci e, neistota, administratívna náročnosť, potom nedostatok štrukturované, mechanizmu štrukturovanej spolupráci v súčasnej smernici o službách a potom špecifická problematika neistoty a, chýbajúceho poistenia, poistného krytia cezhraničné, pre cezhraničné situácie a ďalej vnútroštátna regulácia v kľúčových oblastiach služieb je neharmonizovaná a to prináša negatívne dôsledky pre to, ako môžu poskytovatelia služieb fungovať. Potom tu vidíme podrobnejšie tieto štyri problematické oblasti a pokiaľ ide o neistotu administratívnu náročnosť, tak problémom je, a to stále opakujeme, a hovoria nám to aj zainteresované strany, že to vedie k takým veciam, ako ťažko pochopiť tie pravidlá, čo znamenajú a keď vedia, čo znamenajú, potom sú veľmi zložité dlhé postupy. Často musia predkladať tie isté informácie, doklady rôznym orgánom v cieľovej krajine. Mnohé z nich treba prekladať, overovať. Je to časovo náročné, nákladné. A je to teda problém a existujúce ustanovenia smernici o službách neumožňujú ľahké vykonávacie opatrenia zo strany komisie v prípade takýchto prekážok. alebo ak niektoré veci nie sú v súlade s ustanoveniami smernice o službách potom nedostatok mechanizmov štrukturovanej spolupráce medzi e, úradmi, dochádza k nízkej malej výmene informácií medzi členskými štátmi, chýba jasný rámec, ako má takáto spolupráca, výmena informácií prebiehať. To zvyšuje záťaž pre poskytovateľov služieb a ich domáci členský štát je často v tomto procese ignorovaný, i keď by tu mal zohnávať úlohu. A hostiteľský členský štát nemá všetky informácie a stále znovu a znovu ich žiadajú od poskytovateľov služieb. Tretia vec je poistné krytie. Aj tu sú veľké e, rozdiely medzi členskými štátmi, najmä pri, e, pri náhrade škody pri výkone povolania a podobne. Nie je vždy jasné, aké poistné krytie je k dispozícii a niekedy je problém dostať poistku, ak pracujú poskytovatelia v zahraničí a nemajú to krytie zainteresované strany poukazujú stále na to, že to je ďalšia prekážka k tým, čo som už spomenul. A samotní spotrebitelia nechcú veľmi používať služby ne, cudzieho poskytovateľa služieb, ak nemajú istotu, že takýto poskytovateľ je primerane poistený. Napríklad, ak máte takéhoto staviteľa, ktoré, tak ho nechcete, a nakoniec ďalšou problematickou oblasťou sú vnútroštátne právne predpisy v kľúčových odvetviach služieb. O tom hovoria zainteresované strany. Je tu niektoré služby, účtovnícke, architektonické, inžinierské, to um, považujú za najväčšiu bariéru ako som už povedal, je to vec, ktorá ovplyvňuje aj cezhraničné investície. E, má to dopad na vyššie ceny, nižšiu výkonnosť a podobne. Takže aké možnosti tu máme a čo skúmalo posúdenie vplyvu? Prvá možnosť sa nazýva Európska karta služieb, ktorá len atestuje e, právnické osoby. To by bola taká karta, alebo sa to v minulosti volalo pas služieb, alebo e-karta. To by znamenalo elektronický postup na úrovni EÚ. Ak by ste chceli mať elektronický certifikát, bolo by to dobrovoľné a ten by potvrdil, že ste riadne usadení v domovskom členskom štáte a vy ako poskytovateľ služieb by ste mali dočinenia len s jedným koordinujúcim orgánom vo vlasti vo vašom jazyku. A to všetko by platilo v celej EÚ a hostiteľský členský štát, tam, kde chcete poskytovať služby, by mohol mať svoje vlastné autorizačné režimy, schémy, e, nejaká jedna mm, karta na úrovni EÚ a podobne. A napriek tomu by to platilo vtedy, ak by tie veci boli totožné v oboch členských štátoch. Potom tu bola ďalšia možnosť 2A. Európska e-karta so zvyšeným administratívnym zjednodušením. To je ďaleko nad rámec možnosti 1. Znovu by to bol jednotný elektronický európsky postup a dôležité by bolo to, že táto možnosť je tá, kde vám e-karta dá právo začať poskytovať služby v hostiteľskom členskom štáte, ktorý má samozrejme stále právo odobrať takúto kartu, ak by existovali na to dôvody, povedzme, z verejné, hľadiska verejného záujmu. Existoval by postup, proces pre cezhraničné poskytovanie služieb, a potom určite technické možnosti s e, kartou. Potom je tu tretia možnosť, celkom iná, a to by len zvýšenie možností v 2A, niekoľko aspektov, to, napríklad riešenie neproporcionality, regulačné obmedzenia cezhraničných prevádzok, Dostali by tuto len vybrané služby podnikateľom, architektúra, povedzme, účtovníctvo ešte jedno a hostiteľský štát môže žiadať aj vytvorenie, zriadenie, usadenie ďalšieho, ďalšej prevádzky. Potom je tu tretia možnosť, to je taká samostatná možnosť, samostatný aspekt e-karty, to je prístup k riešeniu problémov s poistením. Ako som povedala, boli by tam aj veci, ktoré sa týkajú poistného krytia, poistenie distribútorov harmonizovanejším spôsobom a samozrejme profesijné organizácie, v hostiteľskej krajine by museli poskytnúť prístup pre skupinové krytie. A týmto sa dostávame k štvrtej možnosti. Táto štvrtá možnosť obsahuje harmonizáciu požiadaviek takýchto kľúčových služieb podnikateľom. Došlo by k zníženiu regulačnej disparity. Boli by to architektonické, inžinierské, ústavnícke služby, ktoré by spadali po to. Tam by došlo vlastne k čiastočnej harmonizácii pravidiel takýchto organizácií A samozrejme, pokrývalo by to aj domácich poskytovateľov služieb, malo by to dopad aj na nich, pretože harmoniz- pravidla harmonizácie by sa vzťahovali aj na nich, na vnútroštátne aj cezhraničné možnosti. Všetky, tieto všetky ďalšie možnosti zvyčajne v zásade sa nedotýkajú vnútroštátnych poskytovateľov, hlavne, teda okrem hospodárskej súťaže. Preto sme tu o nich nehovorili a čo sme my e, uzavreli, alebo k čomu sme my prišli? My sme prišli k tomu záveru, že náš balík bude zmesou takýchto možností. Chceme mať dve A, to je Európska karta služieb, ktorá e, nemá dopad na regulačné aspekty, ale predstavuje zjednodušenie spolu s možnosťami zabezpečiť ľahší prístup k poisteniu v cezhraničnom kontexte. Takže máme takto vypracovaný legislatívny návrh, ktorý e, je zmesou týchto dvoch možností a komisia sa aj rozhodla, že sa budeme zaoberať aj e, legislatívnymi problémami pri, pri hodnotení potom po prvom kole, kde sa riešia len administratívne prekážky a uvidíme, či sa nám podarí vyriešiť regulačné prekážky, ktoré sú veľmi skutočné, ale my, ako som povedal, v duchu nášho e, komisára máme veľmi adresný prístup a uvidíme, či sa nám podarí riešiť neskôr tie prekážky, ktoré sme zatiaľ neriešili. Týmto sa dostávam k tomu väčšiemu odôvodneniu tohto mm, návrhu. Takže ten celkový dôvod pre návrh e-karty je to, že nechceme otvoriť znovu e, smernicu o službách. Tá je vyjednaná pred 11 rokmi. Parlament a všetci ostatní tam odviedli veľa práce. Ja viem, že to bolo veľmi zložité bolo to niekedy aj veľmi bolestné a preto sme nechceli smernicu o službách otvoriť. Ale ako som už povedal, tie možné prínosy smernice sú není plne využívané. Takže my sme sa rozhodli, aby sme mohli plne využiť túto smernicu. Nestačí len prejsť, e, e, ísť mechanizmami pre porušenie a povedať, že krajiny to neplnia. My sme sa rozhodli pre konkrétne opatrenia. Nechceme to nechať, ako to bolo. Ako som povedal, je tu veľký potenciál pre rast, ktorý sa nerieši. A my sme veľa rokov, 10 rokov riešili, ako zvýšiť využitie. Všetci sme sa dohodli, že treba niečo spraviť na zlepšenie. Nie vždy sme vedeli, že čo a teraz tu máme takúto možnosť, pretože parlament vidí určité konkrétne legislatívne návrhy na zlepšenie kľúčové ustanovenia tejto smernice, najmä v oblasti zjednodušenia, neumožňujú nejaké rýchle vykonávanie, i presadzovanie, i keď sú takéto mechanizmy, a návrh e-karty vychádza z riešení, ktoré fungujú. Máme Európsku kartu odborníkov. To môžeme tiež vidieť ako súčasť smernice o službách. Tá funguje a myslíme si, že tento príklad tejto karty by mal byť inšpiráciou, pretože karta služieb nie je kópiou, ale je inšpirovaná ňou. A my už pracujeme na určitých riešeniach a súčasťou toho sú viaceré konzultácie, workshopy so všetkými zainteresovanými stranami už viackrát od roku 2014. Naozaj sme viedli rozsiahle konzultácie, písomné workshopy, semináre. Nemyslím si, že komisia môže nemôže byť obvinená z toho, že by nekonzultovala všetky možné, všetky možné zainteresované strany. To znamená, že poskytovatelia služieb majú stále pred sebou veľa e, prekážok, keď sú pracovať cez hranice a iniciatíva má za cieľ riešenie všeobecne uvádzaných prekážok. Uvádza ich buď poskytovatelia služieb najčastejšie, niektoré z nich sme už spomínali. Je to napríklad tá neistota o postupoch a požiadavkách, to, čo máte robiť, aby ste dodržali literu zákona. Nie je nejaká spolupráca medzi národnými orgánmi, a tie, ktoré a orgánmi hostiteľskej krajiny, napríklad kontrolných orgánov. Mnohí podnikatelia sa sťažovali na absenciu elektronických postupov. Predsa teraz žijeme v 21. storočí, väčšina sveta frčí na elektronickej komunikácii, ale niektoré štáty ešte žiadajú papierové e, vytlačky, čo je nočná mora a mm, a veľmi často, aj keď sú elektronické možnosti, v systémy nie sú prepojené, veľmi často treba dokladať aj ešte papierové dokumenty. A týmto sa dostávam k samotnému návrhu. Tu uvidíte tie hlavné možnosti Aké sú tie <clears throat> hlavné ciele návrhu elektronického preukázu služieb. Ide o administratívne zjednodušenie a o odstranenie neistoty pre poskytovateľov pri cezhraničných postupoch a tiež pri investíciách do inej eh, <clears throat> krajiny, kde chceť e, sa usadiť. A takisto ide aj o prehlbovanie dôvery a zvýšenie miery informovanosti e, jednotlivých úradov členských štátov. Chcem navrhnúť <clears throat> jednotný elektronický spoločný európsky postup. To bude akási nová elektronická platforma prepojená s existujúcim systémom IMI, tržným informačným systémom, ktorý už teraz spája národné úrady a my by sme chceli toho ešte viacej využívať. Vieme, že súčasné imi nedostačuje pre elektronický preukaz služieb tento súčasný rámec, alebo teda preukaz bude poskytovaný hlavne v stavebníctve. To pokrýva približne jednu štvrtinu aktivít v rámci Európskej únie, ktorá je pokrytá touto smernicou o službách. Môžete ako poskytovateľ služieb o elektronický preukaz požiadať, pokiaľ nepotrebujete takýto preukaz, tak nemusíte on požiadať. Môže to byť takisto považované to za príliš veľké bremeno pre malé a stredné podniky alebo pre podniky, ktoré uh, pracujú na cezhraničnej bázi. Pre tých poskytovateľov, ktorí chcú i do zahraničia podnikateľských výcestov, tak budú mať jedno kontaktné miesto, ktoré bude navrhnuté tým domovským štátom, s ktorým môžu uh, reagovať vo svojom uh, rodnom jazyku. Potom prichádza k výmene informácií medzi tým domovským štátom a hostiteľským štátom. To je ten, kde sa budú stanovovať požiadavky e, pri cezhraničnom poskytovaní služieb a tie kontakty medzi hostiteľským členským štátom a dovolským členským štátom už budú previazané na základe dopredy, dopredu stanoveného zoznamu požiadaviek, čiže čo musí poskytovateľ služieb zaistiť v rámci danej činnosti alebo poskytovania služieb, čo musí predložiť. Toto je rôzne v prípade jednotlivých eh, hostiteľských štátov, preto neexistuje jednotný elektronický preukaz pre všetky 27 členských štátov. Každý členský štát má totiž to iné požiadavky. My sa toho vôbec nechceme dotýkať, chceme iba zaistiť eh, zjednodušenie administratívny tých eh, správnych prostriedkov. A elektronický preukaz tiež bude vychádzať z výmeny údajov, nie dokumentov a prekladov a tak ďalej. Alebo teda vo veľkej väčšine takto elektronický preukaz funguje. A ako som už uviedol, poprosím o ďalší slajd eh, poskytovanie cezhraničných služieb. Tuto máme určité eh, časové horizonty, potom tu máme vydanie elektronického preukazu. To by malo v zásade prebehnúť do troch až 5 týždňov vrátanie poskytnutia ďalších eh, informácií, pokiaľ je to potrebné. Je to komplikovaný systém, ale v zásade musí existovať musia existovať dobré dôvody, prečo poskytovateľ služieb nezíska eh, elektronický preukaz, o ktorý mm, požiadal do 5 týždňov. To tam musí byť dobre odôvodnené. Pokiaľ ide o, o sekundárne usadenie sa v inom členskom štáte, to znamená, pokiaľ ide o to, že subjekt chce investovať v ďalšom členskom štáte, vytvoriť tam pobočku, to bude trvať 7 e, až 10 týždňov. Iba v výnimočných prípadoch nezískate tento preukaz e, do tej doby. Musíme však zaistiť aj určité poistky a kontroly, ako domovský, ako aj hostiteľský štát musí poš- môže požiadať e, žiadateľa o elektronický preukaz, o informácie, ktoré poskytol. Takže tu máme určitú mieru neistoty, pokiaľ ide o to časové, časový horizont. A pokiaľ hostiteľský členský štát sa naozaj domnieva, že ten poskytovateľ služieb ktorý pôsobí v jeho krajine, naozaj má eh, určité problémy, je možné pozastaviť alebo zrušiť tento vystavený elektronický mm, preukaz služieb je jemu vystavený. Ako toto súvisí s eh, vysielaním pracovníkov? Všetci asi poznáte Hm, túto chovostivú tému. V určitom zmysle to vlastne nesúvisí s vysielaním pracovníkov. Komisia sa rozhodla, že nebude vôbec e, zaoberať alebo dotýkať smernice o vysielaní pracovníkov. To určite poteší veľa členských štátov, pretože sme o tejto smernici už e, dlho e, diskutovali. Čiže elektronický preukaz sa vôbec nebude dotýkať vysielania pracovníkov. Avšak Dotýka sa to v tom zmysle, že určité informácie, ktoré sú užitočné pre vysielanie pracovníkov, sú tiež e, potrebné pri poskytovaní vlastne týchto služieb cezhranične alebo pri vytváraní pobočky. Tu požiadujeme určité uh, doklady, pokiaľ ide o napríklad odbornú spôsobilosť. Tie dokumenty môžu byť e, ďalej poskytované elektronicky. Môže tam byť e, umiestnený odkaz na národné úrady. Členské štáty, pokiaľ si to prajú, môžu spojiť e, svoje administratívne systémy vysielaní pracovníkov s mm, webovou stránkou tohto elektronického preukazu služieb. Toto by bolo to optimálne riešenie, ktoré budú členské štáty mať dispozície, ak si to budú prijať. A ako som už predtým hovoril, tiež uľahčíme problematiku poistného krytia pre poskytovateľov služieb, pretože existuje ustanovenie, že poskytovateľia poistenia musia poskytnúť informácie o už poskytnutom poistnom kryti pre poskytovateľov služieb v ich domovskej krajine. A táto informácia je teda veľmi dôležitá z hľadiska teda nárokov a vo všeobecnosti aj z profesnej histórie poskytovateľa služieb. Poskytovateľ poistenia musí zobrať do úvahy túto históriu. Tu nestanovujeme žiadne sádzby alebo ceny, ale žiadame, aby nedochádzalo k diskriminácii hlavne v prípade, keď profesné organizácie, napríklad Obchodná komora ponúka poistenie zahraničným subjektom, tak e, musí ponúknuť toto poistenie tak e, isto ako svojim vlastným subjektom nemôže tu prichádzať e, k diskriminácii. Ďakujem, hovorí pani predsednička, ďakujem za toto veľmi podrobné vysvetlenie. A teraz tu mám dvoch kolegov, ktorí sa chcú vyjadriť a tie odozvám slovo najprv našej spravodajkyni Elis. Ďakujem. Toto s Irene. Chcem počkať, kým si dáte, prosím, sluchadla, aby ste mali možnosť si vypočuť tlmočenie. Dobre, dobre, takže ďakujeme Európskej komisii za toto vysvetlenie Vždy je veľmi dobré vedieť, že sa urobilo posúdenie vplyvu, pretože nie vždy sa to robí a preto sme veľmi radi, že tu na je to e, vykonané. Teraz tu v IMKO hovoríme prvýkrát o tomto návrhu. Je to možnosť zavedenia európskej e-karty služieb. To je tá téma, ktorou sa teraz zaoberáme. Jej cieľom je uľahčiť e, pohyb služieb a vyžaduje si to veľkú prácu, najmä v administratívnej oblasti. Vidíme, že v oblasti pohybu tovarov sa veľa stalo a je jasné, že v oblasti služieb musíme toho ešte veľa spraviť musíme zlepšiť priestor pre voľný pohyb služieb. Tam základ je stanovený už v smernici z roku 2006 o službách, ale táto smernica platí už 10 rokov a vidíme, že veľká časť smernice sa ešte nerealizuje. Mnoho cieľov sa nedosiahlo najmä v dôsledku zlej implementácie smernice v členských štátoch pokiaľ ide o lepšiu, lepšiu legislatívu a reguláciu, tak aj tam sa zhodneme, že to potrebujeme ale myslím si, že musíme prísť s novou legislatívou tam, kde je to potrebné. Komisia hovorila o smernici a hovorila o ťažkej implementácii vieme, ako to už vyzerá. Napríklad máme skúsenosti so single points of contact a ďalšími vecami, ale určite sme ešte ďaleko od úplnej implementácie. Komisia stále hovorí, že je to dlhý, náročný proces, ale chcem sa spýtať, prečo sa nechcete teda viacej zasadiť o lepšiu implementáciu, prečo nechcete, povedzme, tú svoju úlohu tam e, lepšie sformulovať. A možno potom tá ekarta ani nie je potrebná. Okrem toho si myslím, že tá myšlienka e-karty je sama o sebe dobrá, prináša príležitosti ako nástroj pre poskytovanie služieb cezhraničným spôsobom. Môže to stimulovať členské štáty, aby zlepšili svoju digitalizáciu, ale karta musí potom predstavovať skutočnú pridanú hodnotu pre poskytovateľov služieb a musí byť aj ľahko získateľná, dostupne získateľná. Hovorila som s viacerými zainteresovanými stranami a niektorí sú presvedčení, že je to prínosom, druhí majú obavy z tejto karty a spochybňujú jej prínos, najmä stavebníctvo, tam, kde ste vy hovorili, že je to konkrétny sektor vášho záujmu a stavebníctvo je veľmi kritické k týmto e-kartám. Je to celkové problematické, je to niečo dobrovoľné predsa a tí, ktorí boli konkrétne vybratí, nemusia mať možno k tomu kladný postoj a pýtajú sa, ako sa to dá efektívne využívať. A ja sa pýtam, keď má túto kartu, aké, aké veci tam musíme efektívne riešiť, aké hranice stanoviť, a Ekarta môže niekde aj e, zavádzať niekde, pretože si môžete myslieť, že je to možno niečo ako listok, ale je to pritom elektronická certifikácia. To znamená, že sa musíme ešte venovať e, lepšiemu vymedzeniu pojmov, aby sme zabezpečili úplnú právnu istotu a aby každý vedel, čo môže očakávať od takejto karty Komisia už teraz povedala, že táto karta má najmä riešiť administratívne problémy. To je určite veľmi vítaný prístup, ale nesmieme E, sa nechať zmiasť touto e, možnosťou a zabudnúť na iné problémy, ako je napríklad sociálny dumping a musíme sa snažiť nájsť aj možnosti, ako zabrániť zneužívaniu. Karta je teda téma, o ktorej ešte musíme hovoriť. Musíme si E, ešte veci vyjasniť aj s kolegami a karta určite nevyrieši všetky prekážky. Mňa veľmi e, zaujímajú aj prvé názory tieňových spravodajcov. Poprvé ale chcem ešte povedať, že budeme mať hearing tu 21. júla v našom výbore a potom e, sa budeme môcť aj spýtať a hovoriť aj s zainteresovanými stranami a možno, že by sme sa mali spojiť aj so spravodajcom pre smernicu a mali by sme spolupracovať, aby sme mali čo najefektívnejší výsledok. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem eh, našemu spravodajcovi za eh, objasnenie smernice, pán Lockhart, eh, teraz eh, k nariadeniu. Áno, vy ste v jednej chvíli sa zmenili, zmienili o jednej veci, pretože my sme dvaja spravodajcovia, k tomu sa určite vrátim. Ja sa domnievam, že je toto treba jednoducho len dovysvetľovať. Ďakujem komisii za túto veľmi dobrú prezentáciu, ktorá bola veľmi dôležitá, preto aby sme si uvedomili, že v čom spočívajú tie hlavné problémy ja som jeden z tých členov, ktorí tu boli v priebehu tej rozpravy, ktorú už ste spomenuli, 6-7, pred 6-7 rokmi sme sa o tomto uh, bavili o tejto smernici a veľa práce, ktoré sme vykonali na pôde tohto výboru, bola naďalej využívaná a my sme uh, hovorili veľa o dôležitosti tej implementácie celej tejto smernice. <clears throat> Znovu sme tu, 7 rokov potom, ako sme prvýkrát eh, sa o tom zmienili. A prečo teda eh, to pripomínam? Pretože si myslím, že je to dôležité. Mal by to byť jeden z argumentov pre zavedenie takejto karty, pretože to vyzerá tak, že sa tu neustále len o tom bavíme a na úrovni členských štátov ešte nebolo nič zrealizované kvôli tomu, aby sa niečo vôbec zmenilo. To znamená, že aj my tu musíme s týmto niečo urobiť. Ja v každom prípade som za, za to, aby sme niečo urobili a chcem tiež e, povedať toľko, že tu nejde o nový legislatívny návrh, aj keď samozrejme súhlasím s tým, čo tu bolo povedané, že niektoré e, oblasti sú tzv. neprelegislatívne administratívne preplnené, takže myslím si, že teraz by bolo niečo potrebné robiť, preto aby sme znížili tú administratívnu záťaž, aby tie podniky neboli ešte viacej zaťažené. Chcem sa spýtať, či vôbec niekto to tu chce? Pretože možno, keby sme sa snažili nájsť odpoveď na túto otázku, tak by sme sa možno mohli dostať bližšie k tej odpovedi na to, čo je vlastne dôležité pre túto oblasť. Áno, Myslím si, že tá karta by mohla fungovať, ale potrebujeme tu ešte trošku viacej do toho vysvetlenia. A keby do tohto vyjasnenia to mohla táto karta priniesť, tak v poriadku, ja súhlasím s tým, že musíme byť čo najpraktickejší, musíme sa sústrediť na to, čo sa dá zrealizovať a čo môže fungovať. To by bol rozhodne aj môj prístup v tých v nadchádzajúcich rokovaniach. Vy ste už správne spomenuli fakt, že myslím si, že tie čísla hovoria sami za seba. 70 v podstate všetkých poskytovaných služieb je, alebo ktoré tvoria národné HDP, sú vnútroštátne poskytované služby, ale 5 sú cezhraničné. A ja naozaj verím v hospodárskú súťaž, pretože keď hovoríme o rozsahu pôsobnosti, tak my sme už s niektorými súčasnenými aktérmi sa stretli a ja som bol dosť prekvapený z toho, že som zažil dosť agresívne reakcie na túto myšlienku minimálne zo strany niektorých poskytovateľov niektorých zúčastnených strán, pretože ja si myslím, že je potrebné zajsť ešte ďalej do hĺbky, čo to vlastne všetko bude znamenať pre tieto zúčastnené strany. Samozrejme, že Evelyn spomínala tiež to, že ide o dobrovoľnú iniciatívu, čiže ja si myslím, že jedna z tých reakcií by mala byť, a to sme videli aj v tej prezentácii, alebo teda jeden z tých argumentov by mal spočívať v tom, že v niektorých oblastiach táto hospodárska súťaž chýba. Čiže to znamená, že je potrebné to tu ešte dovysvetľovať. A keďže tu mám dánske publikum, tak teraz by som prešiel do Dánčiny. Na chvíľočku vám poskytnem priestor na to, aby ste si mohli dať slúchatka. Čiže ako som už predtým povedal, veľmi rád by som bol, aby zo strany komisie sme mali reakciu, pretože na jednej strane tu máme nariadenie, alebo teda eh, a na druhej máme smernicu na tú istú tému. Prečo sme takto rozdelení takýmto spôsobom? Povedal som, že téma je tá istá, ale prečo máme vlastne dvoch spravodajcov? Prečo je to takto rozdelené? Chcel by som sa aj na túto otázku zamerať. Uh, potom tu máme ešte jednu otázku, ktorá sa týka aj dánskeho publika. My v Dánsku máme taký register, ktorý sa týka podnikov a kde je potrebné sa zaregistrovať, aby ste mohli vôbec podnikateľsky pôsobiť v Dánsku. Pre dánskych politikov alebo pre dánsky politický systém by sme eh, vyzdvihli to, že naozaj nám leží na srdci to, aby sme si tento register ponechali. Takže toto je aj trošku reakcia zo strany komisie. Čo urobíte s takýmto registrom? Môžeme si ho ponechať, aj keď zavedieme teda túto elektronickú kartu? Ďakujem. Uh Eh, ja by som sa chcela teraz spýtať eh, zástupcov Európskej komisie, aby zareagovali na túto otázku, ktorá sa týka tohto červeného registra neskôr, ale teraz odozdám slovo EPP. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. My tu máme dvoch tieňových eh, spravodajcov. Pani Koraca tu nemôže byť prítomná. Potom tu budeme mať ešte kolego, ktorý príde neskôr. Ale keďže ste mi odovzdali slovo, ja tu mám tri poznámky. A teraz eh, budem hovoriť zase po nemecky, ak mi to dovolíte, pani predsednička, pretože to bude pre mňa jednoduchšie. Poprvé by som chcel poďakovať eh, obidvom spolu spravodajcom za ich prístup eh, k tejto elektronickej karte, pretože ja si myslím, že nikto v tomto výbore, mám pochybnosti o tom, že Eh, vnútorný európsky trh eh, musí byť ešte eh, vylepšený v určitých aspektoch, avšak je potrebné to realizovať tak, aby sa tá situácia naozaj zlepšila a aby sme tým nezvyšovali administratívnu záťaž. A čo je pre mňa ako poslanca z takého cezhraničného regiónu dôležité, je, je to, že si potrebné uvedomiť, a uvedomujeme si to bohužiaľ, že vnútorný trh od roku 2006 od zavedenia smernice o službách sa, nie, sa vôbec nezjednodušil. Naozaj nie je jednoduchší ani pre podnikateľov, ani pre kontrolorov, čiže sa to ešte zhoršilo. No a potom roku 2006. A teraz si musíme položiť otázku, prečo tomu tak je. Je to tou smernicou, nebola dostatočne dobrá, naozaj by sme mohli o tom hovoriť veľmi dlho, ale pokiaľ ide o trh, so službami, tá situácia v súčasnosti nie je vôbec uspokojivá. Tak chcem sa spýtať, teda tie návrhy, ktoré sa týkajú elektronického európskeho preukazu služieb, môže to viesť naozaj k zlepšeniu? Máme tu ten e, európsky profesný e, preukaz, máme tu takisto aj európsky systém uznávania kvalifikácií, tak to má relevantné kontaktné osoby, informačné systémy a teraz tu máme ešte ďalší uh, Európsky elektronický preukaz služieb a to by mal vylepšiť celú situáciu. Avšak ja sa pýtam, že či je to naozaj dobre premyslené. Zoberme si malý podnik, má 10 zamestnancov a poskytne službu do zahraničia. Teraz si predstavte, že tam nemáte len riaditeľa alebo vedúceho toho podniku a teda ten to musí ísť do toho druhého štátu so svojimi zamestnancami, pretože to je normálne, že nejde sám, ale že ide so svojimi zamestnancami. A teraz vstúpi do hry opätovne tá smernica o vysielaní pracovníkov, čiže e, tým sa to komplikuje naozaj nadmieru. Preto si naozaj nemyslím, že tieto súčasne predkladané návrhy tú situáciu môžu zlepšiť. Bol by som veľmi rád, keby ste dali aj slovo ešte uh, pani kolegyne, ktorá k tomu sa určite bude chcieť vyjadriť. Ďakujem. Teraz eh, za SAD bude hovoriť Virginie. Dovzdám jej slovo. Ďakujem pekne Katrína, ďakujem pekne komisii za toto expoze, za toto zhrnutie. Budeme môcť uh, už mať k dispozícii prvé stanovisko. Chcem povedať len toľko, že uh, táto dopadová štúdia, uh, myslím si, že uh, nás dosť šokovala. Všetci si myslíme, Všetci si, myslím si, že máme veľmi krátku pamäť, pretože táto dopadová štúdia vôbec nezohľadnila tie dve zásadné otázky a to, je otázka vlastne, či to bude operatívne celý tento systém Eh, Andreas to pripomenul, my už máme veľa povinností, ktoré musíme plniť a ktoré sú vo smernici o službách, pokiaľ ide o prístup, uľahčenia a tak ďalej. Uh, Mm, no, všetky tie požiadavky, ktoré sú samozrejme legitímne. Chcem to pripomenúť, pretože sme <laughs> prebehli vlastne test implementácie tejto smernice a zodpoveda to všeobecnému záujmu, že naozaj tieto požiadavky sú legitímne, pokiaľ ide o bezpečnosť spotrebiteľov a tak ďalej. Takže toto sú naozaj legitímne veci. A e, vrátanie toho je to vlastne prístup a uľahčenie prístupu. Pokiaľ ide o jednotné kontaktné miesto, e, smernice o službách, kde musí e, poprvé byť publikované vlastne všetky tieto požiadavky pre jednotlivé sektory a na druhé druhej strane musia byť splnené tieto formality. Takže to je niečo, čo má solidný základ. Ja sa však chcem spýtať, či implementácia nebude tá istá a takisto účinná vôbec tak, ako by sme si to želali. Pretože namiesto tých veľkých slov ohľadom tej všeobecnej situácie, ja by som vám chcela povedať, že tu máme veľké uh, rôznorodné situácie eh, v jednotlivých členských štátov, ako sa postavia jednotlivé členské štáty k týmto eh, systémom. Možno, že komisia chce samozrejme dohľadať na eh, implementovanie, riadne implementovanie všetkých otienkov tejto legislatívy. Na druhej strane však sú členské štáty, ktoré sa môžu proti tomu postaviť, pretože ak nám zase nastolíte ďalšie nástroje, ďalšie požiadavky a keď implementácia nebude uspokojivá a preto sa rozhodneme, že toto vôbec nebude dobre alebo lepšie fungovať, tak v podstate ako, aký je záujem už e, preťažiť celý ten systém, ktorý už teraz funguje a znova zaviesť ďalšie požiadavky a tak ďalej. Pretože zoberte si, že vnútroštátne orgány, aj keď sa snažia uh, pomôcť jednotlivým podnikom kto, a podporiť ich, aby išli na iné uh, trhy v rámci Európskej únie, tak možno pre nich to bude zaťažkávajúce tento nový systém. Možno by sme mali to urobiť takým spôsobom, aby to najprv spoznali, ako to funguje. A možno by sme na to mohli skôr venovať uh, prostriedky, ako vymýšľať nové veci. Takže ja si myslím, že toto sú také hmatateľné veci, aby sme si uvedomili, že čo je urobené, čo neurobené, čím, pretože m, mm, tie situácie v jednotlivých e, krajinách sú rozdielne a preto by sme sa mali vyhnúť takýmto veciam. A takisto by som sa chcela venovať otázka, otázke politickej vhodnosti Mm, čo očakávame od tohto nástroja. Pretože si treba uvedomiť, eh, pretože v rámci kontextu, v ktorom sa nachádzame, je to veľmi ťažké. Určite máme určité ťažkosti, eh, pokiaľ ide o cezhraničné záležitosti, aby to bolo normálne a legitímne. A na druhej strane máme také javy, ktoré sa týkajú sociálneho dumpingu, vyhrotenej sociálnej situácie, takisto aj eh, nekalej konkurencie. A nemôžeme zatvárať oči pred týmto, ako keby to neexistovalo, pretože to živí celú diskusiu ohľadom európskych e, otázok vo všetkých našich e, krajinách. Je to naozaj delikátne, pretože potrebujeme teraz e, naozaj bojovať proti tomu, aby bol vytváraný falošný obraz EÚ. A ak chceme bojovať proti sociálnemu dumpingu v rámci EÚ, toto musíme zohľadniť. A ja som dosť prekvapená, keď e, vidím to, čo navrhujete na jednej strane zahrnúť e, do rozsahu pôsobnosti, tento text práve, e, toto vytvorenie, pretože ak si zoberme ten harmonogram, v ktorom chceme pracovať, aby sme zabezpečovali, zabezpečili spravodlivosť, to je to, čo chceme, spravodlivé podmienky pre všetkých, pre všetky podniky, tak na jednej strane pracujeme na otázke spravodlivosti alebo vyváženosti tohto spravodlivého prístupu sociálne otázky. Na druhej strane navrhujete, aby sme tu mali aj otázku treba stavebníctva do tohto kontextu. Na jednej strane si treba uvedomiť, e, tie diskusie o smernice o službách, čo bol jeden z najväčších kameňov úrazu v rámci tejto diskusie. Napríklad princíp hostiteľskej krajiny, to bol práve jeden z tých kameňov úrazu, ako chceme e, zabezpečiť to, aby kapacity jednotlivých členských štátov znova e, dostali Eh, aký bude ten všeobecný záujem. Toto všetko eh, chceme upresniť práve. Hostiteľská krajina musí zabezpečiť spravodlivý prístup na eh, území členského štátu, kde sa vykonávajú tieto služby. A keď sa pozrieme na to, ako to teraz funguje, vy mi poviete, áno, je to príslušný orgán členského štátu krajiny pôvodu, ktorý musí overiť, či tie požiadavky v krajine pôvodu boli splnené a či teda predpokladáme, že to bude v súhade aj s požiadavkami v hostiteľskej krajine a ten tento daný orgán tejto hostiteľskej krajiny má dva týždne na to, aby si to overil a aby dokázal, že to tak nie je. Po dvoch týždňoch e, už e, tá žiadosť je považovaná za schválenú a, e, a hostiteľský štát, alebo teda príslušný orgán už nemá nárok niečo namietať. A viete, ako to funguje cez vyselenie pracovníkov pokiaľ ide o poskytovanie služieb, v podstate urobíme úplný opak. Ako to vysvetlíme našim občanom v súčasnosti, ktorí majú obavy zo spravodlivého prístupu, zo spravodlivých podmienok e, pri podnikoch, ktoré e, realizujú túto cezhraničnú činnosť a poskytovanie služieb, že to bude spravodlivé v rámci vnútorného e, trhu. Viete čo, ja mám naozaj veľké obavy, aby tento text bol naozaj rozumný a ucelený. Ďakujem. Thank you, Virginie. No. Ďakujeme, Biržiny. Vidím, že pán Rosaty práve vošiel do sály. Pán Tarabela sa tiež prihlásilo slovo. A no, keďže pán Rosaty je tenevým spravodajcom, dám slovo najskôr jemu a potom tebe, Mark. E, pán Rosaty, ďakujem pekne, pani predsednička. Ospravedlňujem sa za to, že som e, sa musel zdialiť na chvíľku. Mal som povinnosti v inom výbore ako tenevý spravodajca. Niekedy prebieha viacero, viacero významných stretnutí paralelne, na ktorých by sme sa mali zúčastňovať. Chcem sa poďakovať aj komisii za túto prezentáciu, aj spravodajcom. Eh, chcel by som sa, ak dovolíte, podeliť s vami o svoje prvé dojmy k tomuto legislatívnemu návrhu. Súhlasím s hodnotením aktuálnej situácie v tom, že je to určite obrovský potenciál mm, pre služby na jednotnom trhu. Vieme, že 70 HDP produkujú služby, iba 5 mm, služieb mm, prebieha na zahraničnej úrovni a to dokazuje, že ešte stále je množstvo prekážok obchodu so službami Chcem oceniť e, komisiu v tom, že sa snaží predkladať iniciatívy tak, aby sme rozšírili možnosti e, voľného obchodu so službami a tiež, aby sme takto prispeli k hospodárskému rastu a rozvoju ekonomiky v členských štátoch. Ale ten najhlavnejší problém, ktorý napokon e, rezonuje v tejto prezentácii, je, že existujú rôzne prekážky a také právne úpravy, ktoré nie sú dostatočne harmonizované medzi členskými štátmi a tiež rôzne administratívne, regulačné prekážky a také požiadavky, ktoré sa vzťahujú na poskytovateľov služieb z iných krajín a chcú poskytovať služby v členskom štáte, ktorý je iný než ich mm, pôvodný členský štát. Žiaľ, táto iniciatíva, o ktorej dnes hovoríme, neponúka riešenia. Hovorí o nových technických nástrojoch, zavádza isté administratívne zjednodušenie, ale na druhej strane nerieši tie skutočné najzásadnejšie problémy. v oblasti služieb v Európe. firiem v Európe, ktoré poskytujú služby, neponúkajú buď dočasné služby na zahraničnej úrovni, alebo si nevytvárajú pobočky v iných členských štátoch, pretože sú vystavení eh, viacerým problémom okrem iného eh, systém eh, povoľovania, taktiež systémy ochrany spotrebiteľa sú odlišné, rozlišné právne úpravy sa vzťahujú na podnikateľské subjekty e, musia splniť tiež rôzne administratívne úkony, dokumenty, ktoré sa musia predkladať, musia byť v miestnom jazyku a toto všetko sú dobre známe problémy. Žiaľ, sa to nejako nerieši v tomto konkrétnom e, návrhu, aspoň teda nedostatočne. Okrem toho sú tu problémy s poistením, že pretože poskytovanie služieb na cezhraničnej úrovni je o mnoho riskantnejšie než e, predaj tovarov na cezhraničnej úrovni. Preto sa domnievam, že hoci tento návrh sa uberá správnym smerom a ponúka um, aspoň isté zjednodušenia, sú príliš technické povahy a neriešené zásadnejšie problémy. Chcel by som sa v krátkosti vyjadriť k jednotlivým aspektom návrhu. Aby som počiarkol to, k čomu mám hlavné výhrady. Chápem, že služby e-card, ktoré umožňujú poskytovať služby a tiež e, ponúkajú tú legitímnosť poskytovateľov služieb na druhej strane, nejako neodvrmenujú subjekty pri poskytovaní služieb hľadiska rozšírenia poskytovanie služieb aj na členské štáty iných e, teda aj na um, trh so službami v iných členských štátoch poskytovatelia služieb budú tak či tak vystavení tým istým prekážkam a problémom v prístupe k trhom v susedných krajinách bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú e, túto kartu k dispozícii. Najhlavnejší problém je teda tento, nakoľko sa dá riešiť, to je otázka na členské štáty, aj na komisiu. Viem, že sú v tomto o, dosť odlišné postoje. Podľa mňa by však komisia by mala byť o niečo ambicioznejšia, mala by sa snažiť aspoň navrhnúť niečo, čo by zašlo o niečo ďalej. Dajme tomu možnosť číslo 4 podľa mňa by bola priateľnejšia. Chcel by som vyzvať komisiu, aby predložila ďaleko siahlejšie riešenia. Ďalší problém spočíva v tom, že ak koordinačný orgán informuje hostovský členský štát o tom, že držiteľ e-karty chce poskytovať služby v hostovskej krajine, tak e, táto hostovská krajina to môže zamietnúť. Nevieme, z akých dôvodov v skutočnosti. Ja si myslím, že ak chceme naozaj dosiahnuť zmenu, tak táto karta by mala ponúkať možnosť akémukoľvek poskytovateľom služieb v Európskej únii pôsobiť v, v ktoromkoľvek členskom štáte, iba ak by to bolo vyslovne zakázané v hostujúcej krajine a to z jasne zadefinovaných dôvodov. Musia byť uvedené presné dôvody, prečo takéto povolenie nemôže byť udelené. A ja k tomuto nenachádzam vôbec nič v návrhu legislatívy. Myslím si, že to vytvára diskriminačné prostredie a tiež e, sú tam veľké možnosti odchylok vo výklade pravidiel. V skutočnosti by sa teda administratívna záťaž neznížila. Ďalej, ak by hostujúca krajina chcela zvážiť takúto žiadosť, tak poskytovateľ služieb musí dokázať, že splnil všetky aspekty miestnej legislatívy ale tá dôkazové bremeno je opäť na strane poskytovateľ služieb. Myslím si, že to je nespravodlivé najmä v prípade malých a stredných podnikov. Mali by sme o mnoho presnejšie uviezť, nakoľko je povinnosťou poskytovateľa služieb dokázať, či poskytuje služby podľa plasenej legislatívy. Ak je držiteľom tejto e-karty, ktorá je skutočným pasom poskytovania služieb a dáva mu právo poskytovať služby v celej Európskej únii, tak by to naozaj malo byť iba ak by boli jasne zadefinované presné prípady, v ktorých by toto povolenie neplatilo. Toľko teda moje hlavné výhrady k tomuto návrhu. Absolvovali sme um, konzultácie s zastupcami uh, aj sektora a tí sa k tomu stavajú dosť kriticky, najmä sektor stavovníctva Ehm, tento sa vyjadril, že to neprináša žiadne nové slobody v poskytovaní služieb, okrem zavádzania ešte ďalšieho formálneho úkonu. Dobre, je to elektronické, digitálne, malo by sa to spracovať rýchlejšie. To je samozrejme moderný spôsob komunikácie, ale na druhej strane mnoho zástupcov stave, sektora stavovníctva sa vyjadrilo, že to neprináša žiadnu pridanú hodnotu Chcel by som teda vyzvať na všetkých aj komisiu, aby sme sa snažili pomenovať skutočné príčiny, prečo je poskytovanie služieb v Európskej únii naďalej zložité na cezhraničnej úrovni. V skutočnosti e, sú dôvodom protekcionistické tendencie, ktoré existujú v niektorých členských štátoch, ktoré sa snažia chrániť svoje vlastné domáce trhy a pritom ignorujú záujmy svojich vlastných spotrebiteľov, pretože spotrebiteľ v konečnom dôsledku by mal z toho najväčší prospech z čo najširšej ponuky služieb a mali by z toho prospech aj naše podniky, naše firmy. Aj tie by privítali väčšie možnosti obchodovať so službami, ponúkať svoje služby aj cez hranične. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz dám slovo pánovi Tarabelovi. Ešte predtým, než začne, chcem sa pýtať, či sa ešte niekto ďalší chce vyjadriť? Nie. Dobre, ešte jeden kolega sa hlási potom, najskôr pán Tarabela. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem za to, e, ako ste nám vysvetlili e, tieto dôvody pre zavedenie tejto elektronickej karty, takisto aj tieňovým spravodajcom, hlavne pánovi Rosatimu za e, to, že e, sektor so službami je veľmi zdržanlivý, pokiaľ ide o nové zavedenia, e, že e, samozrejme nie sú častokrát tie hlavné zúčastnené strany konzultované, pokiaľ ide o <clears throat> úrad pre dopadové štúdie, ktorý nám pomáha ako poradenský orgán. Mali sme tu 5 alebo 6 návrhov, my sme si z toho vybrali dva. Stále je to tá istá schéma, ktorá už začína byť troška smiešná, pretože keď sa pozrieme na jednotlivé zúčastnené strany, ktoré pôsobia v teréne, tak by sme nemali, keby sme to s nimi konzultovali tieto problémy. Ani, konzul, ani sociálni konzul, e, e, partneri, ani neziskový sektor a tak ďalej. Nikto s ním bol konzultovaný. Bol e, pred takouto legislatívou? Nie. Takže ja by som povedal niekoľko pripomienok, ktoré e, vo mne vyvolovajú obavy. Poprvé, rozsah pôsobnosti je oveľa širší ako to, čo sme hovorili predtým, to povedal to aj pani Derozier, čiže to, čo sme chceli najprv e, zacieliť. A potom tu máme vlastne ten sektor e, toho vyčistenia alebo obmedzenia vekového a tak ďalej. Toto máme najviac sociálneho dumpingu. To je nekalá konkurencia. Pán Roza, ty to pripomenul, že sú tu krajiny, ktoré trošku sú zdržanlivé otvoriť ich sektor so službami, ktorý dobre funguje práve kvôli tomu, že sú tu veľké obavy od niektorých, e, zo strany niektorých politických činiteľov kvôli um, sociálnemu ohodnoteniu. Keď otvoria tento sektor, môže sa stať, že to bude otvorené sociálnemu dumpingu a takisto aj um, hlavne v oblasti miest, pokiaľ ide o nezávislosť. Či už ide o Mm, všetky strany, ktoré sú súčasťou tohto, eh, tejto smernice. Pozrieme sa na smernicu o službách, alebo teda o vysielaní pracovníkov. Eh, môže to spôsobiť inštitucionalizáciu mm, práve eh, podvodov pokiaľ ide o lehotu platnosti, ktorá tu bola stanovená. Toto je takisto problematické, pretože môžeme pochopiť, že to môže byť pre určitú lehotu, nie krátku, a potom tu máme nedostatok obnovenia a takisto získavanie ďalších informácií, pretože tam môžu byť spôsobené určité problémy, napríklad e, u niektoré spoločnosti, ktorú túto kartu bude potrebovať. A potom e, spôsob kontroly a takisto aj validácie e, v členskom štáte, ktorý potrebuje určité informácie, aby mohol vydať tento preukaz. Toto sa mi zdá byť trošku obťažné a posledný bod, ktorý chcem zdôrazniť, to je eh, členské štáty musia zakázať použiť akékoľvek informácie voči spoločnosti alebo voči osobom, ktoré majú takýto elektronický preukaz e, služieb zo strany e, krajiny pôvodu. Áno, my chceme všetci zjednodušovať, to je pravda, avšak nemôžeme e, vyňať z toho kontrolu, pretože kontrolu potrebujeme na to, aby sme vedeli, že to dobre funguje. A vieme, že v tomto sektore podniky, ktoré chcú zneužívať No takýto, tak, takýto preukaz, preto aby si to administratívne zjednodušili, sú. Takže ja som veľmi zdržanlivý voči tomuto legislatívnemu návrhu. Musíme zostať byť veľmi obozretní, a, a, pretože a, ten princíp vrátenia sa do krajiny pôvodu, toto sme nechceli v smernici o službách a teraz vidíme, aké škody to spôsob, by to spôsobilo, keby to tam bolo ponechané. Chcem povedať komisii a ona to povedala už sama, že pozor, dávajte si pozor, pretože eh, francúzskí voliči momentálne vás počúvajú a všetky tie ezotorické a vedecké eh, veci, eh, keby sme tam ponechali, tak potom Marine Le Pen by mohla kľudne vyhrať. A pozor, že komisia niekedy je taká autistická a nepočúva tú realitu a tie požiadavky z terénu. Eh, jasné veci a častokrát narážame na to, že sa zameriavame na to, čo sa mi zdá byť troška také menšinové, menšinový problém, napríklad eh, cezhraničná služba, pred tým, čo je oveľa dôležitejšie služba, ktorú chceme zabezpečiť občanom, ktorá by mala byť zlepšená vo všetkých členských štátov. Áno, obeh a samozrejme za to sme, ale nie za, ako, za akýchkoľvek podmienok a za akýchkoľvek eh, pravidel, pretože nie sme v džungli. Prepačte, pani predsednička, moja asistentka tu zostáva, keby komisia chcela odpovedať na naše, teda pardon, na moje pripomienky. Ja už musím ísť na e, zasadnutie, e, na pracovný obed. E, dobre, takže dobrú chuť vám prajeme, pán Tarabela. Pracovný obed to bude, hovorí pán Tarabela. A teraz e, by som chcela si ešte vypočuť e, návrh e, komisie, ale predtým odovzdávam slovo kolo. Pán Kon, ďakujem pekne, len veľmi stručne. Väčšina z toho podstatného to už totiž zaznela, čo sa týka tých kritických aspektov, ale tiež iných argumentov. Ja mimochodom súhlasím s tým, čo tu zaznelo a tiež e, súhlasím aj s postojom komisie. Včera sme e, spolu e, s kolegom Švábom boli na podujatí, kde bol aj jeden komisár z Banenska Württemberska, nebudem ho nazývať menom, a on ten sa vedel, že e-karta je síce užitočná, ale nie, pardon, teda, že nie je um, užitočná, ale nie je zároveň ani škodlivá. Teda aj komisia to vníma um, trošku rozporuplne um, a je v podstate je v tomto smysle pozitívne, že ani komisia nie je až taká zaslepená a je ochotná uznať, že sú tu ešte nedostatky, ktoré sa môžu zlepšiť. Ešte niekto, pár Rosaty, predtým ako dáme slovo komisii, len veľmi stručne, aby som zareagoval na to, čo povedal pán Tarabela. Je mi ľúto, že už musel odísť, ale chápem, eh, že uprednostňuje obed pred diskusiou vo výbore. Čo sa týka eh, sociálneho dumpingu. Ehm, povedzme si otvorenie, že je tebe propaganda, neexistuje definícia sociálneho dumpingu. Poskytovateľa služieb z jedného členského štátu, ak sa rozhodnú poskytovať služby v inom členskom štáte, tak nikdy eh, nejdú pod eh, úroveň vzdy eh, v domovskej krajine. Teda nedochádza k žiadnemu dumpingu. Isté, že sú odlišné sadzby v rôznych členských štátoch, čo sa týka miery rozvoja, miery sociálnych odvodov, taktiež miest. A preto niektorí poskytovateľa služieb sa snažia e, pôsobiť ako konkurencia e, voči miestnym poskytovateľom služieb v hostovských krajinách. Ale nemali by sme to pejoratívne e, spájať so sociálnym dumpingom alebo nazývať to sociálnym dumpingom. To je jediná výhrada z mojej strany. A ešte Andreas, ja by som chcel doplniť jednu podľa mňa dôležitú vec. Ja chápem argumenty e, z kolegov z rôznych politických skupín. Je zaujímavé, že máme veľa toho, čo nás spája. Zaznieva kritika jedným smerom, ale aj druhým smerom. Ale mm, dosť ťažko e, dokážem akceptovať, e, že sa tu argumentuje tým, že Európska únia by sa nemala miešať do tých miestnych problémov na hraniciach. Ja žijem v takomto porenštom regióne a poskytovateľov služieb, ktorí pôsobia v mojom regióne, tiež žijú v tomto pohraničnom regióne v okruhu 360 kilometrov. A oni v podstate by sa mali podrobovať pravidlám z Bruselu, z Berlína alebo z Paríža. Nemôžeme sa tváriť, že my ako Európska únia sa nebudeme starať o pohraničné regióny. Isté, že musia sa plne stanovené pravidlá, predpisy, všetko musí prebiehať korektne, ale Európa práve preto, že sa ocitá v kríze, sa nemôže sústraďovať len na tie veľké členské štáty a riešiť len veľké problémy. Nie, aj problémy v pohraničných regiónoch sú problémy našich Európanov a myslím si, že keď sa pozeráme na aktuálne politické prostredie, je tu riziko, že stratíme podporu tých naj zapálenejších Európanov, ak sa nebudeme venovať aj týmto menším témam. Európa sa musí aj do týchto diskusí Míša, Ďakujem pekne, Andreas. A teraz dáme slovo späť komisii. Pán Štraus, nech sa páči. Začali ste diskusiu svojou prezentáciou. A teraz zastávate slovo opäť aj na záver, aby ste odpovedali na otázky. Ďakujem, pani predsedajúca, ďakujem za všetky otázky a vyjadrenia. Nie som si istý, či budem schopný na všetko odpovedať, ale pokúsim sa. Zhruba v takom poradí, v akom boli položené. Prvá otázka sa týkala toho, prečo potrebujeme nový nástroj, prečo nemôžeme E, začať uplatňovať konanie vo veci porušenia podľa platnej smernice o službách. Už to robíme 10 rokov. Žiaľ, je tak e, veľa rôznych porušení, že nestačí e, len sa venovať jednotlivým prípadom a pritom tieto prípady um, nie sú veľmi populárne, keď zažalujeme, dajme tomu členský štát, uh, je s tým spojený obrovský politický odpor. Teda súvisí to aj s možnosťou, ktoré nám ponúka tento návrh. Sú tu však aj veľké riziká, ktoré sa týkajú neustálých konaní vo veci porušenia. Okrem toho, existujú postupy, ktoré sú plne v súlade so smernicou o službách, ale nie je tam dostatočná právna istota pre poskytovateľov služieb a myslíme si, že okrem iného toto by sa podarilo aspoň čiastočne vyriešiť touto kartou. Ďalšia, ďalšia otázka sa týkala toho, že ak by to bolo dobrovoľné váze, niektorým sektorom by sa to um, nezdalo užitočné, či by sa to využívalo tak či tak. V skutočnosti to ukáže až v praxi. Ak to nikto používať nebude, tak samozrejme to nebude užitočné, ale je to na vás a každý si uvedomuje, že existuje množstvo prekážok. Pán Šváb ich spomenul. Možno ich všetky nevyrieši táto karta. My sme presvedčení o tom, že mnohí poskytovateľa služieb budú túto kartu používať. Sektor stavebníctva to je veľmi zaujímavý príklad. Zastupcovia sa vyjadrujú, že nepotrebujú túto kartu. Prečo ste si vybrali akurát nás? Už ak nemajú žiadne problémy, prečo? tak veľmi na seba upozorňujú. Ak si myslia, že to nevyrieši problémy, prečo sa tak obávajú? Skutočne obávaj, obavy majú, len sa pozrite na to, ako hlasno protestujú. Takže povedzme si otvorenie, ide tu o obavy otvorenia trhu voči konkurencii a to je skutočnou príčinou, prečo sú takéto odmietavé postoje k tejto karte. My chápeme, že samozrejme to nerieši všetky problémy, ani regulačné problémy. Ja chápem problémy um, občanov uh, z regiónu pána Švába, z pohraničného regiónu, uh, majú pocit, že nikto ich problémy nerieši, ale v súčasnosti karta aspoň čiastočne vyrieši niektoré administratívne prekážky a bude potrebné presne zadefinovať regulačné prekážky tam, kde sú presne zadefinované podmienky, ktoré musia poskytovateľa služieb plniť, e, musí byť presne uvedené v legislatíve, aké podmienky musia byť splnené. Teda bude prostredie, ktoré bude jasnejšie zadefinované pre všetkých poskytovateľov služieb, pre všetky subjekty. Teraz sa trošku zápasím e, so svojím vlastným písmom, či to dokážem prečítať po sebe, e, či tento návrh pokrýva regulačné aspekty. Opäť sa to vraciame k argumentu o tom, že to prináša obrovské možnosti. Na to upozorňovali obidvaja zastupcovia skupiny SAD, či ešte môžeme zase o niečo ďalej. Komisia zvážila aj možnosť číslo 4 veľmi pozorne a rozhodla sa v tejto chvíli postupovať takto. Samozrejme vieme, že prebiehajú voľby v najbližšej dobe vo významných členských štátoch. Začneme teda najskôr administratívnymi prekážkami a potom sa neskôr posunieme k regulačným prekážkam neskôr nie e, o dlhý čas v budúcnosti, o nedlho. Ďalej zásada e, pôvodu. Toto je ten veľký strašiak, e, veľmi sa za to bojovalo. Smernica o službách z roka 2006 neumožňovala, aby sa zásada o pôvodu uplatnila a ani toto to neumožňuje. Nejako sme nezmenili, túto zásadu neotvárame možnosti pre eh, mm, princípe krajiny pôvodu. Niektorí sa obávajú, že by eh, sa to mohlo v tomto návrhu zmeniť. Nie, nemení sa to. Eh, všetky práva hostovské krajiny budú naďalej nosné a tie budú mať primárnu platnosť. Viacerí rečníci spomenuli politický význam niektorých možností, ktoré ponúka tento návrh. Ak sa členský štát rozhodne, že chce byť súčasťou takej či onakej siete, bude mať možnosti tak urobiť a získajú tým jeho poskytovateľ služieb rôzne ďalšie možnosti, ktorým sa im otvoria ďalšie trhy. E, teraz by som dal slovo svojmu kolegovi, ktorý je odborníkom na podrobnosti a ten zodpovie ďalšie otázky. Čo sa týka teda kalendára na plnenie e, Plánuje sa lehota dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tejto legislatívy. Budú potom dva roky na implementáciu a potom teda po um, vstupe do platnosti prebehne implementácia a potom to nadobudne účinnosť. Dvojročné obdobie je teda naplánované v legislatíve. Ďalšia otázka sa týkala toho, či dánsky systém RUD bude nejako ovplyvnený. Nie, môžete v ňom pokračovať. Dúfame, že karta e-card zapadne aj do vášho systému, ktorý však môžete si samozrejme ponechať. Aj ostatné krajiny si môžu ponechať svoje. Belgicko, ale aj ďalšie krajiny majú svoje vlastné systémy pre zistenie toho, aby podvod bol eh, potláčaný. Eh, na tom nám všetkým záleží. Aj pán Tarabela, ktorý musel odísť na obed, môže potvrdiť, eh, že všetkým nám veľmi záleží na tom, aby sme bojovali proti podvodom, teda asistenti, to môžu pánu Tarabelovi um, odkázať, že sme to zdôraznili. Možno som ešte na niečo pozabudol, v prípade potreby sa na mňa môžete obrátiť, pán Lekegard ešte. Len veľmi stručne e, k tej veci, že sú dvoja spravodajcovia, áno, takže prečo potrebujeme aj smernicu, aj nariadenie? Správnych dôvodov právna služba komisia, ale aj ďalšie právne služby sa vyjadrili, že táto oblasť služieb podľa zmluvy je potrebné upraviť to smernicou. Prečo teda máme smernicu a nie aj nariadenie? Otázka služieb. Mohli by sme z právneho hľadiska mať iba smernicu, ale tým by sme umožnili členským, pardon, tým by sme zaviazali členské štáty k povinnosti transformovať túto smernicu do svojej legislatívy a sme trošku naplnení obavami, že rôzne spôsoby transformovania tejto smernice mi spôsobili možno neželané rozdiely v zavádzaní systému elektronické karty a tým by sa prostredie, ktoré ani zďaleka ešte nie je jednotné, ešte viac roztrieštilo teda výhody jednotného trhu domnievame sa, by sa stráčili, ak by to bolo iba na úrovni smernice. Nemôžeme to ponechať aj na úrovni nariadenia, pretože, smer, pretože zmluva uh, uvádza, že je potrebná smernica v tomto prípade. Ďakujeme, takže máme ešte minútu Chcela by som ešte pripomenúť, aký je časový plán. Verejné vypočutie prebehne 21. júna, lehota na návrh správy na preklad úplne eh, 10. júla, ďalej preskúmanie návrhu správy 4. septembra a najdôležitejšie lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov je 12. september o 12. hodine. Na poludne ďakujem všetkým, ktorí teraz môžu odísť na obed. Eh, ďalšia schôdza prebehne vo štvrtok 11. mája. Ďakujem všetkým za účasť.